Vážené dámy a páni, rád by som teraz začal s našim dnešným rokovaním. Rád by som vás poprosil, aby ste sa usadili. Začníme rutinnými záležitosťami, prijatie programu schôdze, máte k tomu nejaké poznámky. Zjavne tomu tak nie je, takže schvaľujeme prijatie programu schôdze. Musím vás upozorniť na to, že bod 10, a to je diskusia o pozmeňovacích návrhoch k správe pani Bowles. Bohužiaľ to nebudeme môcť prebrať, lebo pani Bowles tu nie je. Potom tu máme oznámenia predsedu. Rád by som vám oznámil následovné Pán kolega Zivievka je podľa rozhodnutia koordinátorov zodpovedný za správu Jurisdiction and Recognition um, z krátkosti známy pod skratkou Brusel 1 potom pre túto správu safeguards required of companies, uh, second paragraph of Article 54 of the European Union Treaty. Pani kolegyňa Kastex by tu mala byť spravodajkyňou. Potom ďalej ECOSOC, uh, Comprehension on Personal Data. Ďalší kolega, pán Stojanov uh, Council amending some directives uh, in the European Security Markets Authority. Takže toto boli oznámenia predsedu. Prechádzam k bodu číslo 3. To je schválenie zápisnice zo schôdze, k tomu máme len jednu zápisnicu z 21. februára 2011. Má niekto nejaké námietky? Nie. Takže sme ho schválili. Dobre, Prechádzame k bodu číslo 4. Tu ide o stanovisko súdneho dvora, ktoré si vyžiadala rada k návrhu dohody o zjednotenom systéme patentového sporového konania a rád by som medzi nami pozdravil právnu službu pod vedením pána generálneho riaditeľa Generu a aj pani Fröninger, riaditeľku pre túto vec v Európskej komisii a dovolte mi teraz prejsť in media z res. Pán Penera má slovo a snáď by nám mohol vysvetliť toto stanovisko. Nech sa páči. Euh, euh, Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi udelili slovo. Celkom určite je najzložitejšie to, aby som bol stručný v tejto veci. Toto stanovisko sa nám predložilo na základe požiadavky rady na základe článku 6 zmluvy a súdny dvor požadoval, aby legislatíva bola posúdená v súvislosti e, s zmluvou o Európskej únii, aby to bolo preverené v tomto kontexte a všetky stanoviská a posudky súdneho dvora sú mimoriadne zaujímavé. Dvadsaťpäť sudcov na tom spolupracovalo. Takmer všetci sudcovia sa zúčastnili s výnimkou dvoch 21 členských štátov vyjadrilo svoje pripomienky plus 3 rozhodovacie inštitúcie a celé to trvalo 20 mesiacov. Čiže určite to nie je nič nevýznamné. To, tento posudok je určite ťažko čitateľné, ale celý, kom, e, celý kontext je dosť zložitý. Rád by som vám ešte pripomenul, o čo vlastne ide. Existuje určité spojenie obligatórnych predpisov, je to veľmi komplikované, máme teda európske patentové právo, v Mnichove máme Európsky patentový úrad a ide tu o spojenie národných patentov A každý, kto napríklad e, zažil falšovanie svojho chráneného patentu, tak musí podať žalobu alebo um, môže žalovať nie vo svojej členskej krajine, alebo v inej, e, ale v inej členskej e, krajine, čo spôsobovalo výrazne navýšenie nákladov. Od júla roka 2000 komisia navrhovala európsky patent. Rokovania sa ako si mm, dostali do závozu na základe zložitosti tejto problematiky a medzičasom vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Teraz v článku 116 máme právny základ pre túto problematiku. Ide teda o duševné vlastníctvo a vlastnícky titul Ide poprvé o, o obvyklý právny postup a po druhé o jednohlasný postup. V celom spoločenstve sme však nenarazili na úspech a potom na jeseň minulého roka sme sa rozhodli pre posilnenú spoluprácu v rámci 25 členských e, krajín a od februára 2011 parlament potom dal zelené svetlo technickej oblasti posilnenej spolupráce. rada navrhovala riešenie jednej z oblastí problematických európskeho patentového práva a to je najmä záležitosť jurisdikcie a právnych otázok. Pred šiestimi mesiacmi komisia vypracovala k tomu text ktorá, ktorý je chápaný ako medzinárodná zmluva. Práve túto záležitosť súdny dvor preveril, takže ide o zmiešanú dohodu. A ide teda o to, že únia na jednej strane, ktorá doteraz nie je v tejto konvencii o patentoch zastúpená, a potom by 27 členských štátov malo byť jednotlivo zastúpených. Sú teda zmluvnými stranami tohto dohovoru a okrem toho tu máme ešte 11 ďalších krajín, teda dohromady sa to týka 38 štátov. Ide teda o dohodu, ktorú ratifikovali členské štáty a aj 11 ďalších tretich krajín. Z čoho sa táto dohoda vlastne skladá? Ide o európsku jurisdikciu v rámci európskeho patentového práva. Je to teda samostatná inštitúcia, commission un tribunal de première instance Ide teda o zvláštnu právnu subjektivitu a o, o stanovenie e, súdu prvej inštancie a vyššieho súdu. Tento súd prvej inštancie sa skladá z viacerých komôr, a to z toľkých, koľko existuje členských štátov. Potom tu máme ešte aj lokálne a regionálne oddelenia, kde sú zastúpené jednotlivé členské štáty. Ide v zásade o to, že máme istý nový druh jurisdikcie, ktorá nie je národná, ale v, rámci patentového práva sú do nej zapojené e, mnohé subjekty. A prípadne je to treba zabezpečiť tak, aby bolo možné sa aj odvolať a aby sa dalo adresovať súdnemu, e, aby sa dali adresovať súdnemu dvoru pripomienky. Takže to by bolo v skratke to, o čo tu ide. Globálne nejde o veľmi pozitívne stanovisko. Chcel by som sa venovať ešte jednotlivým detailom a samozrejme, že mi môžete klásť aj otázky. Mali sme tu problém s ehm. výpustnosťou. Hovorilo sa tu o probléme prípustnosti, pretože sme už povedali, že je tu inštitucionálna nerovnováha. Parlament sa už od roku 2002 touto témou zaoberal, ale pardon, od roku 2002 sme ne, ako parlament neboli konzultovaní v tomto procese. Takže prevládalo stanovisko, že parlament nebol dostatočne zapojený do riešenia tejto problematiky. Súdny dvor tento argument trošku preformuloval a neprevzal ho do textu takto. Súdny dvor sa opiera o článok 118 vo svojom stanovisku, takže pred rokovaniami je pripravené stanovisko bez zapojenia ďalších partnerov. A v stanovisku súdneho dvora je napísané, že je možné zaujať pozíciu bez konečného výsledku aj pri iných opatreniach alebo e, bez ďalších súvisiacich opatrení v rámci únie alebo v súvislosti s týmto nariadením o patentoch Európskeho súdneho dvora. Teda otázka juristickej kontroly, na toto práve súd poukázal v, vo vám predloženom programe. A toto stanovisko neznamená prekážku pre ďalší postup v nehmotnom práve v rámci článkov funkčnej zmluvy. E, v rámci zmluvy o fungovaní EÚ. E Ak teda teraz Rada podľa článku 306 by mohol, mohla poukázať na to, že je potrebné zapojiť aj parlament, tak by sme mali zohľadniť aj článok 118.10 a mali by sme prevziať určité obsahy z medzinárodných zmluv. Teda to, čo sa tu stalo, by sa už nemalo zopakovať a aj v iných parlamentných výboroch existujú určité pochybnosti o postupe rady, že parlament istým spôsobom je neinformovaný o týchto medzinárodných zmluvách, takže na tomto stave by sa niečo malo zmeniť. Teraz k obsahu na súdnom dvore sa preferuje autonómna konštrukcia a vyvstáva otázka, či je takýto nástroj s touto novou štruktúrou, či je v súlade s právnou štruktúrou únie a jednotlivé aspekty právneho systému únie sú tu rozobraté, tak ako je to v zakladateľských zmluvách. Európsky súdny dvor z- začal v texte skvelým odsekom, kde sa vysvetľuje, čo právny systém Európskeho súdneho dvora vlastne prezentuje. Rád by som túto formuláciu odporučil študentom práva, potom je ďalej vysvetlená úloha národných súdcov, najvyšší súd. Il incombe aux juridictions nationales et à la Cour de je označený ako najvyššia inštancia. Jednotlivé členské štáty, ktoré sa snažia o ochranu e, jurisdikcie, by tu mali byť zohľadnené. A výklad práva v rámci zmluvy by mal byť možný. Takže je to adjunktim, čo sa týka národných sudcov a aj e, Európsky súdny dvor by tam mal byť zastúpený, takže tri prvky tam budú. A radi by sa venovali tejto otázke predchádzajúceho rozhodnutia. A k tomu všetkému treba, treba zohľadniť tento nový právny nástroj. Je to trošku neočakávané. Európsky súdny dvor teda konštatuje, že nie je to v rámci inštitucionálnych zvykov a nesúhlasí to celkom s článkom 118. Ďalej sa konštatuje, že táto jurisdikcia že keď tu ide o európske um, otázky patentové a, a patentové otázky spoločenstva, teraz citujem, týkajúce sa základných aspektov, ktoré Um, by mala prevziať aj národná jurisdikcia v oblasti patentového práva spoločenstva. Mali by sme sa snažiť o uplatňovanie európskeho práva, ale je tu ďalšia námietka a opäť citujem. Je to článok 68 stanoviska a tu ide o použitie nielen ustanovení tejto dohody, ale aj budúcich dohôd o patentovom práve a iných nástrojov únie. A teraz to bude dôležité. Ide aj o ustanovenia týkajúce sa duševného vlastníctva, inštitucionálnych práv alebo aj iných eh, tout à fait particulière. Et elle poursuit. Autorských práv. Takže tento text má veľmi zvláštny charakter a národné jurisdikcie už potom nemajú možnosť um, preniesť na Európsky súdny dvor možnosť toho predchádzajúceho rozhodnutia. To je to, to, to, je to jadro tejto problematiky členské štáty nemôžu využiť kompetenciu teda nemôžu národné ustanovenia obísť pri definovaní práva. A článok 167 je tiež potrebné uplatňovať. Náš bežný sudca ne, už nemôže prizvať alebo sa obrátiť na Európsky súdny dvor, pretože jeho nový kolega e, túto problematiku nepokladá za zlúčiteľnú s jestvujúcimi zmluvnými pravidlami. A v jurisdikcii je tiež uvedené, že ak mimo, pravi, mimo pravidiel európskej jurisdikcie členské štáty nie sú zodpovední za porušovanie práva spoločenstva alebo jeho nesprávne použitie, cestou národného práva. Právna kontrola um, občanmi už nie je zaručená. Preto konštatuje Európsky súdny dvor, že toto ustanovenie nie je kompatibilné so zmluvami a s ich ustanoveniami. A teraz sme sa dostali na koniec článku 118, kde stojí, že ak zmluva je vysvetlená ako nezlúčiteľná, tak sa táto zmluva, e, tak sa táto dohoda modifikuje alebo sa zmenia zmluvy. Eh, zjavne sme sa dostali do fázy, kedy by bolo možno potrebné revidovať zmluvy, ale toto určite nie je to, tá odporúčaná cesta. Mali by sme sa ešte ďalej snažiť o niečo iné. Máme tu napríklad dva prípady, ktoré sú veľmi názorné. Pred 15 rokmi 1994 Um, rozhodol Európsky súd pre ľudské práva. určitej záležitosti. Európsky súdny dvor tu tiež nesúhlasil a bolo tam odporúčanie na revíziu zmluv a um, poukázalo sa na článok 106 charty Myslím, že tu je možné uvieť ešte ďalšiu paralelu na rámec Európskeho hospodárskeho priestoru a po odmietnutí e, prvého návrhu tejto dohody Európsky súdny dvor odporučil druhú dohodu v zmenenej podobe. Takže stanovisko Európskeho súdneho dvora bolo nakoniec pozitívne. Ja, ja dúfam, že skôr sa pohneme týmto druhým smerom. Je to skôr záležitosť našich kolegov z komisie a z rady, aby sme vniesli trošku svetla do tejto otázky. A teraz by som sa rád venoval ďalšej otázke. Čo sa týka spolupráce, samozrejme, toto je tiež veľmi dôležitá vec. Musím sa obrať prípadmi, ktoré súvisia s, tým, s touto vecou, ale tak ako sa to ďalej vyvíja, pravdepodobne budeme mať tri rozličné právne texty. Tu bude nariadenie o patente spoločenstva a na druhé, po druhé potom tu bude vlastne nariadenie o jazykovom režime pri patentoch. To znamená, že to bude právny nástroj a právny akt, ktorý sa bude zaoberať e, súdmi, súdnou príslušnosťou v prípade patentových sporov. Toto ani tak nesúvisí s tým tretím aspektom. Vychádzame z toho, že keď tu bude nariadenie o patentoch, že tu bude nariadenie, ktoré sa bude zaoberať jazykovým režimom, pravdepodobne to, ale nebude jednotné riešenie otázok súdnej príslušnosti pri prípade patentov. To sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť. Samozrejme, uvidíme, ako to, sa to bude celé vyvíjať, ale môžeme očakávať, že nejaký radikálny vývoj tu asi nenastane, ale napriek tomu vychádzame z toho, že tu predsa platí právo a potom si musíme uvedomiť, kto by niesol vlastne tú záťaž, musel by sa tým zaoberať súdny dvor. No a samozrejme parlamentu má isté kompetencie, môže prísť odporúčaním. Je dôležité, aby komisia našla riešenie. Pevne verím, že som vás nenudil týmto príspevkom, keďže viem, že táto téma samozrejme nie je nejaká veľmi napínavá. Ďakujem. Ďakujem pekne za mm, tento príspevok. Je dôležité, aby súdny dvor nám poskytol tak povediac návod na použitie, aby sme vedeli, ako sa to bude vykladať. Teraz dáme slovo pani Frölinger a potom otvorím diskusiu. Nech sa páči, pani Frölinger. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia musí byť stručná dnes, totižto stále sa nachádzame vo fáze analýzie stanoviska súdneho dvoru, zaoberáme sa všetkými detailami ešte predtým, ako rozhodneme o tom, ako budeme ďalej postupovať. Sme spokojní s tým, že súdny dvor dospel k názoru, že tá požiadavka bola prípustná a že súdny dvor sa vlastne držal iba samotnej tej matérie. Sme veľmi radi, že ten návrh, ktorý tu máme, sa považuje za, ne, nesúlade so zmluvami. Dôležité je, že sme tu mali prezentáciu právnych služieb vašej inštitúcie No ale z hľadiska súdneho dvora ide o to, že čo sa týka medzinárodnej súdnej príslušnosti, dôležité je tu mať záruky, tak ako na národnej úrovni a dôležité je, že medzinárodná súdna príslušnosť bude dodržiavať európske právo a je dôležité, že sa budú rešpektovať rozhodnutia súdneho dvoru, Európskeho súdneho dvoru ako posledná inštancia zatiaľ nebolo možné vytvoriť takéto záruky a napríklad zatiaľ sa nerátalo s konaniami pre porušenie zmluv voči členským štátom, kde ide aj o, o to, ako, mož, ako je možné sa brániť pred škodami. Musíme si preštudovať stanovisko súdneho dvora o všetkých téloch a musíme ukončiť naše diskusie, tak teda diskusie predtým, ako prídeme s odporúčaniami, ako postupovať ďalej. Európsky súdny dvor má istý problém aj s účasťou tretich štátov, ktoré, pre ktoré neplatia také isté pravidlá pre spoluprácu, ktoré platia pre európske inštitúcie, a ich vzťahy s národnými súdmi. Preto si to musíme detailne preštudovať. V každom prípade z ekonomického a politického hľadiska je jasné, že je tu prepojenie medzi posilnenou spoluprácou v oblasti patentovej ochrany a zabezpečením dostatočného systému súdnej príslušnosti. Toto sú veľmi špecifické záležitosti, Vaša právna služba má plne pravdu, posilnená spolupráca z právneho hľadiska môže ďalej pokračovať bez toho, že by sa vytvoril nový systém súdnej príslušnosti. Pre členské štáty je tu ale určité prepojenie z politického hľadiska a okrem toho pre ekonomických operátorov je to veľmi dôležité z ekonomického hľadiska. Aká situácia by nastala, keby sme nemohli vytvoriť špecifický jednotný systém uznávania patentov? Samozrejme, viedlo by to potom súdnym sporom, týkalo by sa to aj patentovej ochrany a muselo by sa to riešiť v národných súdoch. No ale v rámci súčasných pravidlách je dôležité, aby sme uplatňovali tento systém v každom štáte. A nezdá sa, že by to bolo v súlade s vytvorením jednotného patentového konania. Okrem toho, tento systém by sa spochybňoval v jednotlivých štátoch, a to v prípadoch, že by štáty chceli prísť so žalobami tých oblastiach, kde by si mysleli, že tá ochrana je dostatočne zabezpečená, tak napríklad zistilo sa, že jedna z hlavných výhod patentových súdov, ktoré majú vzniknúť, spočíva nielen v tom, že by uľahčili samotné vymáhanie, ale zároveň by to umožnilo aj riešiť otázky zrušenia Dôležité je, aby tu, bolo, aby tu bola možnosť riešiť takéto veci, aby sa mohol niekto obrátiť na súd s tým, aby sa patent zrušil na území členských štátov, pre ktoré platí patent. Takže my si myslíme, že že v rámci súčasných pravidiel, ktoré sa zaberajú riešenie patentových sporov na národnej úrovni, tento systém asi nebude zaujímavý pre e, ekonomických operátorov. Dôležité je tu, aby národné súdy mali možnosť e, riešiť túto, túto otázku cezhranične. Samozrejme, pre jednotlivých operátorov je toto veľmi riskantný postup. Nesmieme totižto zabúdať na to, že v súčasnosti Európskej únii máme iba 5 alebo 6 štátov, kde existujú špecifické systémy riešenia patentových sporov a kde okrem toho existujú aj skutoč- e, skúsenosti z, tej, e, z tejto oblasti. Patentové spory sú veľmi zložité, z technického hľadiska veľmi náročné a preto je to veľmi zložitá oblasť. Nesmieme vytvoriť situáciu, kde by národné súdy v tých štátoch, kde doteraz nemali takéto prípady, alebo prípadne majú jeden spor za rok, alebo povedzme to tak menej ako 5 prípadov za rok, by odrazu sa museli vyjadrovať alebo museli by prísť rozhodnutiami pre 25 členských štátov. Toto by podľa nášho názoru bolo veľmi riskantné pre ekonomických operátorov. Myslíme si, že Nebolo by ani dobré zveriť tieto spory špeciálnym e, komorám súdov, ktoré boli priradené súdom. Mali sme tu už takýto návrh v roku 2003, členské štáty to zamietli a okrem toho to zamietla aj veľká väčšina, respektíve väčšina európskych podnikov. Európske podniky chcú mať jeden integrovaný systém, chcú, aby tu boli európske patenty a okrem toho, aby tu bolo zjednotené e, patentové sporové konanie. Lebo európsky patent je iba určitou súčasťou celého systému. To, toto nebola cesta vpred. To znamená, že musíme sa intenzívne zamýšľať Musíme sa snažiť nájsť riešenie, aby sme vytvorili systém patentových súdov, ktoré by sa mali zaoberať klasickým európskym patentom a potom aj, aby sa zaoberali jednotným systémom patentového sporového konania. A takto je dôležité vyriešiť tú situáciu, ktorú sme mali doteraz, ktorá bola patová. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, kolega Masip, potom pani Lichtenberger. Perdone, presidente. Ďakujem veľmi pekne, prepačte, pán predseda. Ja som si vypočul veľmi pozorne informáciu o tejto správe. E, tu sa snažíme byť veľmi korektní a teda právny odbor sa snaží vystupovať veľmi, veľmi striktne a to v súlade so svojím mandátom a so svojím postavením a účelom, ale ak mm, sa mám vyjadriť aj k tomu dopadu e, toho výroku súdu, tak e, má možno isté pochybnosti o tom, akou cestou sa teraz e, vydať, pretože my môžeme položiť takúto otázku právnemu odboru, ale tým sa tie naše obavy úplne nezotrú. Takže ja si myslím, že by bolo o mnoho lepšie, keby rada teda e, takto rada pod vedením maďarského e, predsedníctva e, v podstate by, keby sa nesnažila táto, roda, táto rada neustále korigovať toto svoje postavenie, lebo ak nie je nejakej cesty nastúpenej, tak v podstate nie je záujmu sledovať, čo sa deje. Čiže táto posilnená spolupráca je síce dobrým, dobrou myšlienkou, ale my by sme mali jednoducho poskytnúť istý impuls. A e, súdny tribunál nám e, v podstate naznačuje, e, ktorou cestou sa vybrať teda, že možno je výhodnejšie hľadať nejakú spoločnú bázu patentového práva, alebo teda európsky patent a e, neriešiť tieto, túto možnosť nejaké, nejaké harmonizácie systémov, pretože e, ináč e, sa dostaneme do rozporu s realitou. Frau Kollegin Pani kolegyňa Lichtenberger. Uh... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za informácie. Myslím si, že je dôležité, aby sme si prečítali to rozhodnutie a potom, aby sme sa zamerali na tie úvahy, ktoré tu boli prednesené. Dovolte, aby som povedala, že vlastne som neočakával nič iné ako to, že v tejto etape jednoducho teraz narazíme na isté problémy. V zásade tu ide o to, ako sú prerozdelené kompetencie v rámci Európskej únie. Je tu, ako sú rozdelené medzi členskými štátmi, Európskym parlamentom, komisiou a zároveň ide o to, aké možnosti, aké intervencie sú v rámci súdnych rozhodnutí. Vlastne už e, v rámci konventu sa o tom viedli diskusie, keď sme sa snažili doladiť niektoré kompetencie v rámci konventu za tým účelom, aby sme tak povediať vyjasnili niektoré línie. Je to vec, ktorá ostala nevyriešená. Ide o to, že niektoré členské štáty sú toho názoru, že niektoré kompetencie ostávajú na ich úrovni, chcú si tieto kompetencie chrániť a trvajú na nich. Chcel by som pripomenúť, že napríklad cezhraničné e, riešenie sporov alebo stíhanie v otázkach environmentálnej kriminality. E, to sú tiež dôležité otázky, ktoré sa musia riešiť. Bude veľmi zaujímavé pozorovať to, ako môžeme sa dostať z tejto zložitej situácie. Nemôže to byť tak, že keď sa teraz spýtame rady, takže nám povie niečo iné, ako to, že vlastne môže poukázať na to, ako boli prerozdelené kompetencie. Ešte jednu vec považujem za problematickú. Keď si uvedomíte, že v rámci tejto témy existujú tri piliere. Sú to otázky patentov všeobecne, potom otázka jazykového režimu a potom po tretie je to vlastne to uplatňovanie, vymáhanie. Podľa môjho názoru tu ide o niečo, čím sa musíme zaoberať intenzívne, že je to vlastne prepojené, to určitá súdržnosť. Nemá význam vytvoriť európsky patent, ak pri jeho implementácii, právnom vymáhaní, nemáme žiadne riešenie, ktoré by bolo v súlade s prerozdelením kompetencií medzi jednotlivými inštitúciami, ako aj, aby nespôsobovalo ďalšie náklady. Samozrejme, my sa snažíme, aby podniky a tí, ktorí chcú požiadať o patentovú ochranu, pre nich musíme tieto náklady znížiť, aby sme im poskytli viacej možností. Táto iniciatíva samozrejme sa musí považovať za určitý balík. Jazykový režim ostane teraz mimo, ja to teraz aspoň tak vidím, ale to, čo je tu rozhodujúce, že na jednej strane nemôžeme vytvoriť určitý systém, ktorý neumožní žiadne dostatočné vymáhanie, to by bola snaha kde by sme ne, nesledovali, nesnažili sa splniť to, čo sme sa snažili vykonať v tejto oblasti. Po vypočutí týchto príspevkov, ktoré sme tu mali, sa musím ešte raz zamyslieť nad tým, ako vlastne sa to celé vytvorilo, ako, ako to bolo s tými špecializovanými súdmi. Spomínalo sa, že to už je neaktuálne. Myslím si, že bolo by to aj veľmi problematické, Potom je tu otázka, ako to vymáhať prostredníctvom členských štátov. Toto považujem za veľmi zložité a to ešte nehovorím o právnych aspektoch. Podľa mňa by to, by to neznamenalo vôbec zníženie nákladov. Takže to by som vylúčila a preto s veľkým napením, napätím očakávam, aké návrhy budú predložené zo strany Rady a komisie. Som zvedavá, ako vyriešia túto situáciu, Zatiaľ mi nie je jasné to, aké riešenia by tu mohli byť, ako by bolo možné naplniť tie ciele, ktoré sme si stanovili. To je totiž to rozhodujúca otázka. Možno budeme na to potrebovať druhý konvent, ktorý sa bude zaoberať otázkami hospodárskeho riadenia, bude sa zaoberať otázkami kompetencií inštitúcií, Svojho času sme sa snažili to riešiť v rámci prvého konventu, ale žiaľ, vtedy sa nám to nepodarilo. A obávam sa, že po tých diskusiách o ústave sú tie možnosti ešte menšie, keďže členské štáty myslia veľmi protekcionisticky, čo sa týka ich kompetencií a zdá sa, že každým rokom sa to vlastne iba zhoršuje. Ja by som bol veľmi rada, keby postup bol transparentný, Keby sa podarilo to celé udržať v rámci jedného balíka, podľa mňa toto je základný predpoklad. A potom ešte je dôležité, aby sme čo najskôr dostali informáciu o tom, aké sú úvahy Rady a komisie ako mienia riešiť tú situáciu, ktorú načetol súdny dvor. Ďakujem pekne, kolega Kári. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je pomerne jasné, že bez eh, adekvátnych postupov presadzovania a vynúcovania eh, toho patentového režimu, ktorý prípadne navrhneme, ten režim nebude mať žiadny zmysel, pretože tým vytvoríme len, ako sa u nás hovorí, bieleho eh, slona, teda vec, ktorá nebude užitočná pre nikoho, z tých, ktorým sa snažíme pomôcť takýmto patentovým systémom a systémom riešenia patentových sporov. Takže e, ja mm, z toho, čo som si e, tu teraz vypočul, som nevyvodil príliš veľa odpovedí, <laughs> ale veľa otázok. A jedna otázka, ktorá sa neriešila vôbec a ktorá ma teraz napadá, je... No, predtým, než ju položím, tú otázku by som chcel spomenúť jednu vec a to, že všetci tí z nás, ktorí pôsobili kedysi v oblasti práva, či už ako právnici alebo ako sudcovia, e, sa stretávajú často s legislatívou, ktorá jednoducho nie je ideálna a povedzme nenadvezuje na iné legislatívne e, dokumenty. Takže sa jednoducho, e, jednoducho dospiete k záveru, že ak by sa legislatívny orgán viac zamyslel, tak by bolo možno menej súdnych sporov a neriešiteľných situácií. A my sme presne v tejto fáze ako zákonodárca, kedy sa môžeme zamyslieť a predísť budúcim problémom. No a jedna vec, to je tá otázka, ktorá doteraz nebola riešená, jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť a ktorá má eminentný praktický význam, e, je, že sa nachádzame v určitom bode a existuje niekoľko rôznych návrhov, ako sa z tejto situácie dostať ďalej, ale ja by som chcel vedieť, a toto čo najskôr, v ktorom bode e, komisia e, sa znova vráti sem a povie, na základe našich rokovaní by sme mali ísť vpred takýmto spôsobom. Pretože čím skôr takýto návrh príde, tak e, tým menšia bude mm, v podstate príležitosť vzniku ďalších otázok a otázok súvisiacich, ktoré budú viesť k ďalším otázkam a problémom. Jednoducho my chceme minimalizovať takúto snehovú gulu otázok a a mm, tu je najdôležitejšie, aby sme neotálali, pretože akékoľvek zdržanie alebo oneskorenie v tejto chvíli e, spôsobí problémy a e, my jednoducho tiež nechceme vytvárať vec, ktorá bola absolútne neužitočná. Takže ja sa pýtam, pán predseda, kedy komisia e, príde s konkrétnymi návrhmi? Ďakujem pekne, pán kolega Baltazar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa domnievam, že ak by sme celú situáciu si vyfarbili realisticky, tak e, e, môžeme očakávať problémy. Pretože na ceste k zjednotenému systému uznávania patentov v Európe a jednoducho tých prekážok bude veľa. No a našim cieľom je v podstate vypracovať systém jednotného patentu, ktorý by sa uplatňoval na území celej Európskej únie, čiže e, povedzme od chvíle registrácie patentu by sa ten patent uplatňoval všade vo všetkých členských štátoch a to na báze istej rozšírenej spolupráce. No a po druhé sa e, tu hovorí o akomsi nariadení, o patentoch a po tretie musí existovať nejaký centralizovaný orgán na riešenie sporov vyplývajúcich z uplatňovania takéhoto európskeho patentu. To sú jednoducho tri základné piliere. Ak nebudeme mať definovanú súdnu príslušnosť, tak e, tým podkopávame fungovanie zbytku, zbytku tohto systému. E, toto je oblasť, ktorú jednoducho treba optimalizovať, pretože sa tým zabráni vzniku problémov inde. No a jedno ponaučenie, ktoré by sme si mohli vziať zo stanoviska súdu, je, že by sme sa mohli pokúsiť e, e, vyriešiť problém odovzdávania e, predbežných súdnych rozhodnutí v úvodných kolách konania. Toto je otázka, kde treba súdnu právomoc jasne definovať a fakt, že národní sudcovia alebo vnútroštátni sudcovia by nemali možnosť takéto, e, takéto e, odovzdávanie veci vykonať, e, by mohol podkopať celý systém. Takže my očakávame od komisie jednu vec a to um, vyriešenie otázky toho, ako túto, tento základný problém vyriešiť, pretože zároveň musíme zabezpečiť aj to, aby existovala jednotná súdna e, právomoc alebo súdna príslušnosť. Čiže treba vyriešiť jazykový režim, to je v poriadku, ale mali by sme nechať na členských štátoch, aby vynúcovali e, toto právo, ktoré bude definované. Čiže e, riešenie sporov síce je dôležitá vec, ale ak vyriešime len túto stránku veci, tak sme ešte nevyriešili celú, e, celý tento komplex, pretože e, ak niekto, kto má patent, e, bude musieť obhajovať ten patent v Eh, každom jednotlivom členskom štáte. Napriek tomu, že ten patent je len jeden a platí pre celú Európsku úniu, tak eh, sme tým vlastne veľmi nevyriešili. No, vzniká tu problém napríklad nákladov. Hej. Ten, eh, tie náklady by sa dali redukovať tým, že by sme vytvorili nejaký centralizovaný orgán riešenia týchto patentových sporov, ale um, nemáme stále uh, definovanú jednotnú súdnu príslušnosť v prípade patentových sporov. Ak chcete ako majiteľ patentu ten patent chrániť, tak ho chcete chrániť vo všetkých krajinách, v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, všade. E, ale je tu riziko, že ak súdy v týchto jednotlivých krajinách Eh, povedzme budú o výrok k tomu vášmu patentu, tak eh, môžu zaujať eh, inú interpretáciu komunitárneho práva, pretože každý ten sudca v, tej, v tých jednotlivých krajinách má svoj, svoj, svoj osobný pohľad na vec, možno je citlivý na odlišné, odlišné veci, odlišné záležitosti v tej interpretácii, ale každopádne je e, dôležitou časťou toho celého systému vynúcovanie toho práva, presadzovanie toho práva. Ja by som nehovoril veľmi o prehlbenej spolupráci z, te- z technického hľadiska. To je, to je v podstate e, bezpredmetné, akým spôsobom sa to dosiahne, ale um, vynúcovanie je treba vyriešiť. Ďakujem, pán kolega Zvievka. A potom ešte rád by som sa k tomu vyjadril ja sám na záver. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Tá naša... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Táto diskusia ukazuje veľmi jasne to, že um, no, problematika je veľmi komplikovaná a um, problematika európskeho patentu naozaj e, si zasluhuje um, veľa pozornosti napriek tomu, že sa to ťaha už 20 rokov. Ale domnievam, sa, že najhoršie alebo najkomplikovanejšie, čo uh, by sa mohlo stať, je, že eh, v tom výsledku my dnes po výrokoch eh, tak Európskeho súdneho dvora si vyvodíme záver, že Ehm, treba uzavrieť túto činnosť alebo túto prácu na spoločnom európskom patente. To by bolo asi najhoršie, čo sa môže stať. Ehm, vzdať sa akékoľvek aktivity v tejto oblasti. To je e, skutočne neželaná situácia, mali by sme ďalej pracovať a aj keď viem, že sú odporcovia e, myšlienky e, spoločného európskeho patentu a tiež odporcovia toho aktuálneho návrhu alebo, alebo návrhov, ktoré momentálne ležia na stole, títo ľudia sa chytia každého argumentu, aby mohli túto myšlienku potopiť. To je jasné, ale my by sme v našej diskusii mali jasne ukázať, že e, všetci podporujeme ďalšiu prácu smerom k tomuto cieľu dosiahnutia toho jednotného európskeho patentu. Čiže ak nenájdeme teraz žiadne riešenie, e, e, riešenie pre spory v oblasti patentov, tak e, musíme jednoducho ďalej hľadať takéto riešenie. Čiže nevadí, že ho nenájdeme teraz, možno ho nájdeme neskôr. Takže skutočne by bolo dobre vedieť, v akom termíne môžeme očakávať nejaké návrhy, návrhy Európskej komisie, aby sme to mohli zapracovať do nášho vlastného pracovného harmonogramu, ale po tom, čo som e, si vypočul e, teraz, teda čo povedal pán kolega Baltazár, domnievam sa, že by sme mali naozaj e, pracovať aj v oblasti definovania jasného, jasného, jasnej formy patentu na duševné vlastníctvo a mali by sme hľadať také riešenie, ktoré síce vyhovie všetkým, bude komplikované, áno, ale momentálne E, nie je napríklad problém riešiť takéto spory na základe e, komunitárneho práva. Čiže teraz ten systém nejako funguje. Ja by som povedal, že treba urobiť dve veci. Pracujme na e, týchto dvoch základných prvkoch tohto balíka, ale hlavne pokračujme a možno urýchlime tú činnosť a snažme sa do nej zaviesť nejaké dynamickejšie prvky a pokúsme sa napríklad ozdraviť ten patentový systém v Európe. Ďakujem, pán kolega Zvievka. Keď som dostal stanovisko na stôl, počas štrasburského rokovania, tak samozrejme som si ho prečítal tak, ako sa vždy čítajú stanoviska Európskeho súdneho dvora, teda prečítam si to, čo z toho vyšlo a bol som naozaj zhrozený, pre boha, čo ty tam narobili. A potom som si dal um, tú prácu celé to stanovisko si prečítať konkrétne, pretože nie je až také dlhé. A potom som mal taký dojem, že to nie je až také zlé, avšak relatívne jasné a v zopár bodoch je uvedené, kde sú problémy a kde by sme ich mali vyriešiť. A kde ich musíme vyriešiť. A ak si to zoberieme úplne jasne, tak to sú dve záležitosti. To je problém eh, chýbajúcej náhrady. Nemáme nejaké záverečné rozhodnutie, čo vlastne urobil Európsky súdny dvor. Nepostavil sa do pozície mm, tvorcu práva a dal nám v podstate možnosť, aby sme sa sami rozhodli a aby to súdny dvor znova preveril. To je v podstate normálny proces a nedostali sme ale návod na použitie, um, na to, ako to máme naformulovať a čo má byť presne správne. Nie je to vôbec katastrofa, je to veľmi dobrý pomocný návod k tomu, ako by sme ďalej mohli pokračovať a nemali by sme to nadinterpretovať. Aspoň ja som to tak pochopil. Na komisiu by som mal ešte dve otázky. Kolega Karim mi zobral jednu v podstate z úst, čo sa týka časového plánu a čo sa ďalej stane. A po druhé, um, ako premýšľa komisia v tejto súvislosti aj z European Patent Litigation Agreement a ak táto myšlienka sa neobjavila, tak prečo to tak nie je? Pani uh, Frühlinger, ak by ste nám mohli objasniť možnosti takejto alternatívy. Teda budeme pokračovať s pani Frühlinger a potom bude pokračovať uh, kolega pán Benera. Takže ja to nejak zhrniem. Eh, ja by som chcel povedať eh, alebo zopakovať eh, to, čo povedal pán komisár Barnier. Bohužiaľ, teda chcel by som tomu povedať, že nám to veľmi nepomohlo, pretože nás to akurát doviedlo do bodu, kedy sme na politickom rozcestí, ale pritom tá základná otázka nie je E, alebo nemala by byť predmetom nejakého veľkého politického sporu, pretože štruktúra jej riešenia je dostatočne komplikovaná. No a keď teraz začneme riešiť ešte aj otázky jazykové, tak to bude jednoducho úplný neporiadok. 25 e, členských štátov e, v podstate alebo teda tie členské štáty majú isté práva a 25 štátov predložilo vlastné návrhy No ja si myslím, áno, tak <laughs> Taliansko pre mňa je samozrejme najdôležitejšie na svete, ale uh, ja chápem, že každý eh, do toho uh, má čo povedať, ale nebolo príliš uh, veľa odporcov a um, pokiaľ ide o súdnu príslušnosť, tak ono to veľmi úzko súvisí aj s jazykovou otázkou a um, prehlbovaním spolupráce súd e, vychádza z istej právnej interpretácie. Hovorí, že e, súdcovia v jednotlivých členských štátoch by mali byť schopní naďalej vykonávať e, právomoci, ktoré sú im garantované zákonom a nemali by v nich byť obmedzovaní. No a ja sa musím troška, ale veľmi mierne dištancovať. Neviem presne, kto to povedal teraz pred chvíľou, kto hovoril, že v podstate my riešime otázku súdnej príslušnosti Nebojte sa, ono nejaké riešenie sa na tú príslušnosť nájde a mm, je to problém, ktorý jednoducho pôjde svojou vlastnou cestou, ale nemalo by nám to zabrániť e, skúmať vecnú stránku tých dvoch nariadení a to zároveň, napriek tomu, že súdna príslušnosť ešte nie je doriešená. Takže um, ak e, sa nám podarí dotiahnuť ostatné problémy, možno aj tá súdna príslušnosť e, sa nám bude dariť riešiť jednoduchšie. No a chceme v podstate dosiahnuť to, aby e, držiteľ patentu nemusel potvrdzovať ten patent alebo sporiť sa v 27 rôznych súdnych systémoch 27 členských štátov. Myslím, že to bolo Belgicko, ktoré predložilo návrh, ktorý bol veľmi zaujímavý a ja nechápem, prečo ho komisár Barnier absolútne zmietol zo stola. Pretože je treba zachovať právo členského štátu, kde patent bol pôvodne predložený alebo kde oň bolo požiadané. Teda e, právo toho členského štátu vyhradiť si, že prípadný spor sa bude riešiť v tomto štáte alebo aspoň v jeho e, úradných jazykoch. No a e, tu by sme jednoducho mm, nemali, jedno, nemali, je, nemali rezignovať, tu súhlasím s predsedom, a nemali by sme sa nechať paralizovať týmto rozhodnutím súdu. Ďakujem pekne, pani Freninger, nech sa páči. Um, I very much regret... Ja e, veľmi lutujem, pán predseda, ale komisia skutočne momentálne nedokáže povedať, e, aký bude časový harmonogram a aké budú ďalšie kroky. Bolo by iste prirodzené, a teda my aspoň dúfame, že sa nám to podarí čo najskôr, keby sme predložili nejaké riešenie v nejakom e, rozumnom čase a keď takéto riešenie budeme mať, tak samozrejme ho predložíme vám, predložíme ho predsedníctvu, teda rade aj členským štátom. A pretože skutočne, ak by sme dospeli k názoru, že to nie je možné, tak potom jednotná patentová ochrana, tak ako Eh, tak ako je, a tak ako si ju predstavujeme, alebo tak ako očakávame, že bude vyzerať, by nemala naozaj byť tým bielým slonom, o ktorom tu hovoril eh, kolega, pretože by mala pomôcť hospodárskym subjektom. No pokiaľ ide o systém riešenia eh, patentových sporov, teda tzv. systém EPAA, tak my E, uvažujeme o tomto systéme ako o jednej z alternatív, ale e, e, vrátiť sa k systému EPLA to nie je priateľná možnosť. Mm, tento systém európskeho riešenia sporov v oblasti patentového práva e, rátal s vytvorením spoločného súdu, ktorý by vytvorili alebo založili spoločne členské štáty, e, teda konkrétne jedna tretina všetkých členských štátov plus Švajčiarsko. A tento súd by e, riešil len spory v otázke európskych patentov. Domnievame sa, že by nebolo možné, a to najmä na základe stanoviska, ktoré vydal Európsky súdny dvor, zveriť e, e, jednotnú patentovú ochranu e, nejakému orgánu, ako je tento súd, ktorý bol v podstate vytvorený na základe tejto dohody o riešení patentových sporov v Európe. EPLA. Čiže ak by sme sa vrátili k systému alebo k myšlienke EPLA, tak by sme sa museli vzdať jednotnej ochrany patentov a museli by sme vytvoriť patent kompatibilný s dohodou EPLA a týkalo by sa to len európskych patentov. Ale znova by sme sa dostali k situácii, kde riešime len časť problému. Vytvorili by sme teda e, jednotný systém e, riešenia sporov v oblasti patentového práva, práva pre klasické európske patenty, ale ne, nevytvorili by sme nejakú unitárnu alebo spoločnú ochranu patentov, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby sa znížili náklady a aby sa znížila tá komplikovanosť e, patentového konania pre e, európske hospodárske subjekty a najmä malé a stredne veľké firmy. Čiže ak sa e, v podstate vrátime k systému EPLA, European Patent Litigation Agreement, tak to by jednoducho bola slepá ulička, domnievam sa, pán predseda. No a Eh, ešte by som chcela odpovedať na pripomienku vášho pána podpredsedu, pána Verengeu. My v súčasnosti sme ešte len v procese vypracúvania návrhov opatrení eh, na implementáciu eh, prehlbenej spolupráce, ale domnievam sa, že pán komisár Barnier povedal veľmi jasne, že v návrhu na riešenie otázky prekladov zohľadníme väčšinu elementov belgického kompromisu. A jedným z týchto, e, z týchto komponentov, alebo teda e, jednou z, týchto, z týchto súčastí, je, že firmy z členských štátov, ktoré nebudú mať rovnaký jazyk ako Európsky patentový úrad, takže tieto firmy budú môcť predkladať svoje žiadosti vo svojom národnom úradnom jazyku a náklady na preklad do jedného z jazykov konania na Európskom patentovom úrade budú uhrádzané. To je v podstate riešenie začiatku toho procesu, teda podávania žiadosti o patentovú ochranu. Ďakujem pekne, dobre, takže ak nikto už nemá k tomu pripomienky, nech sa páči môžeme sa venovať ďalšiemu bodu rokovania a to je správa pani Angeliky Niple a je to predstavenie štúdie na tému Impact Assessment. Srdečne tu vítam pána Pavla Janovského za firmu Metrix. Tu ho máme. Neviem, Angelika, či chceš hovoriť na začiatku? Nie, priamo pán Janovský. Áno, pán Janovský, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Uh, have a presentation with me, as you see. Uh, uh wait for people to... Uh, I'd like to quickly Takže ja by som vám chcel predložiť po formu tejto prezentácie výsledky našej štúdie, ktorú sme vykonali v našej firme. A v tom rade by som chcel uh, E, pán predseda žiada zúčastnených o e, ticho, aby mohol rečník pokračovať vo svojej prezentácii a pripomína, že tí, ktorí musia alebo chcú odísť, tak by mali opustiť sálu, tí, ktorí tu chcú zostať, tak tí, aby sa posadili. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán prezentátor. Takže ja som priniesol so sebou prezentáciu, eh, kde by som chcel predstaviť štúdiu, jej výsledky, ale v prvom rade eh, isté základné informácie. Táto štúdia eh, niesla názov Komparatívna štúdia o účele rozsahu a postupoch dopadových hodnotení vykonaných v členských štátoch Európskej únie. A cieľom bolo, um, cieľom bolo identifikovať príklady najlepších postupov, ktoré by boli použité v diskusii o e, tzv. E, regulatornom dopadovom hodnotení na európskej úrovni. Čiže ide v podstate o zvažovanie akéhosi systému jednotného dopadového hodnotenia daného zákonom na európskej úrovni a my sme chceli do, tohto, do týchto diskusí prispieť dobrými príkladmi z členských štátov. Um, pričom by sme chceli zohľadniť to, že e, je tu množstvo zainteresovaných strán na európskej aj národnej úrovni. My sme v tejto štúdii, prípadovej štúdii, pokryli 8 členských štátov, teda vybrali sme si 8 štátov na základe aj geografického kritéria, aj e, fázy Eh, fázy zavádzania systémov dopadových hodnotení v daných krajinách, teda vyzretosti systémov, ktoré sa tam uplatňujú. No a eh, vybrali sme si Dánsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, eh, Holandsko, Polsko a Spojené kráľovstvo. No a teraz veľmi stručne také tie najdôležitejšie nálezy alebo výsledky. Všetky tieto systémy dopadového hodnotenia vznikli v podstate e, na to, aby bola pokrytá istá, e, aby bolo pokryté isté právne vákuum a v jednotlivých členských krajinách e, sa po, pomerne často uplatňuje systém dobrej legislatívy, ale systémy, ktoré sú v členských krajinách zavedené, sa niekedy odlišujú mm, niekedy sa kladie dôraz na e, systém dobrého vládnutia, transparentnosť alebo udržateľnosť. Niektoré systémy sú, sú e, zamerané na konkrétnejšie veci, e, iné sú voľnejšie, niektoré sa povedzme zameriavajú na znižovanie nákladov alebo administratívneho bremena alebo znižovanie počtu nových, nových systémov regulácie No a my sme e, dospeli k názoru, že, je, že existuje určitý trend e, konvergencie týchto systémov e, regulatorného dopadového hodnotenia smerom k spoločnému systému. No a jedna z vecí, ktorú sme zistili v tejto štúdii, je, že dopadové hodnotenia ktoré sú definované rôznymi cieľmi, majú rôzne charakteristiky. Teda v podstate ciele dopadové hodnotenia definujú formu alebo podobu tohto dopadového hodnotenia. Teraz sa pozrieme na hlavné nálezy alebo zistenia na európskej úrovni. Ako som povedal už predtým, tradične sa ten systém zameriava na dereguláciu, pričom pod tým myslím na znižovanie nákladov pre podniky ale mm, a od e, začiatku, a od roku 2000 zhruba sa tie systémy integrujú a snažia sa o e, akýsi integrovaný prístup k riešeniu dopadov a podporných mechanizmov. Na európskej úrovni e, existuje pomerne dobre rozvinutý systém hodnotenia, pričom je tam napríklad rada, pre dopadové hodnotenia na úrovni komisie a jedno, jedno z našich hlavných zistení je, že e, systém, systém dopadového hodnotenia na európskej úrovni e, je pomerne kvalitný v porovnaní s, so systémami v, na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré sme skúmali, ale aj tam je priestor na zlepšovanie. No a teraz by som sa pozrel na určité možnosti zlepšovania. E, tu na základe tak pohovorov, ako aj, ako aj literatúry, a tiež na základe výsledkov štúdie, ktorú vykonal e, dvor auditorov, by som chcel povedať, že e, napríklad v rozhodnutiach o tom, ktoré e, dokumenty budú podrobené dopadovom hodnotia a ktoré nie. Tieto rozhodnutia nie sú vždy, vždy konzistentné. Takže je tu možnosť prehlbenia konzistentnosti teda to, či správa bude alebo nebude vypracovaná, niekedy eh, nezávisí od eh, jasne špecifikovaných kritérií. Teda eh, je vhodné, aby boli definované určité určité mm, kritériá, no a tiež možnosti, ktorými sa uberá politika, nie sú rovnocenne podrobované dopadovému hodnoteniu, ale a vlastne tie alternatívy nie sú vždy rovnako vážne zhodnocované v tých dopadových hodnoteniach. A e, k tomuto v podstate dospel aj dvor auditorov, teda e, konzultácie e, nie sú, nie sú dostatočne využívané v jednotlivých fázach dopadových hodnotení. No a ešte jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, a toto konštatoval aj dvor auditorov, ide o to, že dopadové hodnotenie nie je vždy dostatočným vstupom pre Eh, pre formulovanie tých selektívnych eh, politických rozhodnutí eh, alebo alternatív, ktoré idú ďalej von, že ten proces je tam rozdelený. Ehm, ďalej by sme chceli konštatovať, že na komisii sa dopadové hodnotenie nevyužíva veľmi často, alebo ne, nevyužíva sa dostatočne často. A ďalšou otázkou je, to, na čo sa vlastne dopadové hodnotenie využíva v rámci komisie. Tu e, predbieha pomerne e, systematická diskusia o tom, na čo e, dopadové hodnotenie využívať, ale je to ešte, sú to ešte dve také všeobecné zistenia na európskej úrovni dopadových hodnotení. Rôzne iniciatívy sa riešia izolovanie. Toto znamená, že neexistuje nejaká integrácia dopadových hodnotení ktoré sa týkajú individuálnych otázok, čo môže viesť k fragmentárnosti legislatívy alebo návrhov, e, ktoré sa týkajú jedného problému, ale pristupujú k nemu z rôznych stránok alebo riešia ho na báze rôznych alternatív. No a záverom sa zdá, že je možnosť e, e, vytvorenia nejakého si systému ex post hodnotenia, čiže hodnotili by sa nielen programy, ale aj e, nariadenia, systémy regulácie a legislatíva, čo by viedlo ku komplexnejšiemu dopadovému hodnoteniu. A teraz k odporúčaniam e, pre e, európsku úroveň. Tam sme identifikovali niekoľko možných zlepšení. Jedna, jedno odporúčanie samozrejme sa týka globálnejšieho alebo vyváženejšieho hodnotenia politických možností Ďalej eh, by bolo dobre, keby konzultácie boli využívané vo všetkých fázach, najmä v tej ranej fáze dopadového hodnotenia, ale aj eh, pri, eh, pri formulovaní kon, konečných správ, tak aby mali zainteresované strany pocit, že boli zapojené do tejto činnosti. Ďalej navrhujeme zlepšenie účinku mechanizmov spätnej väzby čím by v podstate do dopadového hodnotenia e, boli e, zapracované výsledky z hodnotenia kvality predchádzajúcich dopadových hodnotení. A toto by mohlo viesť k skvalitneniu návrhov vypracúvaných na európskej úrovni. Tu si myslíme, že, že existuje priestor, priestor na zlepšovanie. Ďalej vec, ktorú som spomenul už predtým, teda integrované ex post hodnotenie, e, ktoré podľa nás má svoje miesto v systéme hodnotenia dopadov. A E, tiež otázka e, lepšieho zohľadnenia horizontálnych aspektov legislatívy a lepšieho zohľadnenia toho, e, kedy sa dopadové hodnotenia vlastne majú konať. No a ak sa pozrieme na systém dopadových hodnotení mimo Európskej komisie, teda osobitne v Európskom parlamente, tak tu sa domnievame, že ide o záležitosť, ktorá sa veľmi často rieši a Ehm, domnievame sa, že Európsky parlament má miesto vo veľmi ranej fáze vypracovania dopadových hodnotení, pričom e, z nich môže vyplývať v podstate e, formulovanie napríklad cestovných máp alebo tých politických možností. A ehm, jedna možnosť je, aby dopadové hodnotenia vykonávali výbory parlamentu. Ono to do istej miery prebieha aj teraz, ale domnievame sa, že je možné zlepšenie v oblasti systematickosti e, týchto dopadových hodnotení a samotné vykonávanie dopadových hodnotení mm, tam tiež je možné napríklad zvýšiť prostriedky alebo teda objem prostriedkov e, venovaných e, tak samostatným dopadovým hodnoteniam, ako aj dopadovým hodnoteniam komplementárnym k tým, ktoré už vykonáva Európska komisia. A teraz sa pozrieme na národnú úroveň. E, systémy dopadového hodnotenia v členských štátoch boli vlastne hlavnou, hlavným cieľom tejto našej štúdie. A ako sme povedali už na začiatku, tieto systémy sa v členských štátoch pomerne zásadne líšia. Čo z toho vyplýva? No, vyplýva z toho, do akej miery a e, ktoré informácie z týchto dopadových hodnotení treba a možno využívať, alebo ako, do akej miery sú hodnotné tieto výsledky. No a e, tu je dôležité e, na jednej strane kontrolovať, či tie systémy na úrovni členských štátov naplňajú svoj účel, ale tiež, či majú vôbec výsledky zmysel. A e, jedna z, jedno z hlavných posolstiev je, že tie jednotlivé systémy sa zameriavajú na odlišné ciele a preto prinášajú odlišné výsledky. E, teraz by som sa chcel zamerať na tie rozdiely, o ktorých som e, hovoril, teda na základe tých skúmaných štátov by sme sa napríklad pozreli na rozsah pôsobnosti a kontext dopadových hodnotení E, tu napríklad niektoré členské štáty majú e, dopadové hodnotenie zapracované do e, tvorby, do politického procesu alebo tvorby politických rozhodnutí. A to už od 80. rokov. Tu napríklad patria krajiny ako Spojené kráľovstvo, Dánsko alebo Holandsko, zatiaľ čo v iných krajinách dopadové hodnotenie je relatívnou novinkou osobitne v Polsku alebo Taliansku. V niektorých krajinách e, sa hodnotenie dopadov vykonáva, ale bolo zavedené len relatívne nedávno, ako napríklad vo Francúzsku. A pokiaľ ide o cieľe dopadového hodnotenia, tak ako som spomenul už predtým, my sme, my sme e, v podstate e, dospeli k záveru, že existuje určitý súlad v tom, že treba uplatňovať princíp lepšej legislatívy a e, rozdiely v tých systémoch alebo v zameraní tých jednotlivých systémov na úrovni členských štátov sú skôr technologického charakteru. Čiže ak sa zavádza nejaká nová legislatíva, tak e, sú rozdiely v tom, v ktorej fáze sa vykonáva dopadové hodnotenie. Napríklad vo Francúzsku, v Taliansku je skôr cieľ znižovania tzv. legislatívnej inflácie. E, v Holandsku, v Dánsku sa systémy dopadového hodnotenia zameriavajú na dereguláciu a vo väčšine ostatných členských štátov, e, ktoré sme skúmali, teda systémy dopadového hodnotenia, majú širšie zameranie, teda snažia sa znižovať náklady, aj e, optimalizovať legislatívu, ale e, ten, ten cieľ je jednoducho širší. Takže my sa jednoducho takýmto spôsobom snažíme popísať rozdiely medzi krajinami. To by bola teda tá oblasť rozsah pôsobnosti dopadové štúdie. My sme celkovo prišli na to, že vždy sú tu určité výnimky, napríklad tu je rozlišovanie podľa toho, aká je štruktúra štátu a ako je riešená vnútroštátna legislatíva. Dopadové štúdie sa môžu vykonať v rozličných častiach politického cyklu a preto je dôležité, že si uvedomiť, kedy sa začne pracovať na takom návrhu. Niekedy je to už tedy, keď sa začínajú vypracovať návrhy a niekedy skôr alebo neskôr. Čo sa týka samotnej metodológie dopadových štúdií, je tu istá diferenciácia, sú tu integrované systémy a potom sú tu ďalšie systémy a skúmajú sa tam rozdielne vplyvy, napríklad v Holandsku a Dánsku. Tam sa osobitne pozerajú na environmentálny vplyv a potom oddelenie teda od vplyvu na podniky, zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve, Taliansku, vo Francúzsku, tam ten systém je skôr taký integrovaný, kde sa snažia zamerať na všetky možné vplyvy v rámci dopadovej štúdie. Ďalšie rozlíšenie, na ktoré sme sa zamerali, je to, či sa to rieši v rámci jednotnej dopadové štúdie, alebo či sú tam rozdelené stupne. V Dánsku, v Holandsku, tam sú dopadové štúdie, ktoré sa vykonávajú v ranej fáze a sú to také prvotné dopadové štúdie, potom sú ešte také detailné štúdie, ktoré sa špecificky zamerajú na možný vplyv a to detailne. Čo sa týka samotného prístupu k metodológie, Celkovo sme prišli na to, že usmernenia pre dopadové štúdie sú veľmi podobné v rámci členských štátov. Je tu prístup, postupný prístup krok za krokom, je to zameranie na ciele, na vplyv. Toto je spoločné vo všetkých členských štátoch, týka sa to celkovo aj EÚ ale sú tu určité rozdiely. Napríklad, keď si pozriete možnosti v rámci politiky. Sú tu prípady, kde zameranie na jednotlivé časti politík ešte pred prijať, schválením. Potom sú také, ktoré sa zameriavajú iba na jednu z možností, napríklad je tak v Maďarsku, vo Francúzsku, Taliansku. Potom sú tu ďalšie systémy, ktoré sa zameriavajú v rámci analýzy sa zamerať na každú politickú možnosť a takto je to riešené na úrovni EÚ. Potom sú tu členské štáty, ktorí majú veľmi dobré metódy, ktoré sa týkajú stanovenia nákladov. To sa týka Spojeného kráľovstva Dánska a Holandska. Sú také špecifické prípady, kde vlastne sa táto, tieto pravidla vypracovali dlho a teraz sú súčasťou hodnotenia v rámci dopadových štúdí. Čo sa týka riadenia a kontroly kvality, čo bolo tiež súčasťou našej štúdie. Sú tu určité príklady, ktoré sa týkajú centralizovanej kontroly kvality, sú na to špecifické orgány. Napríklad v Holandsku je to Actal, potom je to Regulatory Policy Committee v Spojenom kráľovstve. A je to niečo ako rada zoberajúca sa dopadnými štúdiami. Toto je niečo veľmi osobitné a sú určité príklady na toto v členských štátoch. Sú tu príklady, vyskytuje sa pomerne často, kde kvalita, kontrola kvality je iba jedna z možností politiky. Napríklad e, vo Francúzsku, v Polsku majú na to orgány, ktoré skúmajú kontrolu kvality. Ale všetko to má rozdielny vplyv na situáciu. Potom sú tu ďalšie príklady, kde existujú nezávislé orgány, ktoré sa zameriavajú na špecifické aspekty systému dopadových štúdií. Taký dobrý príklad je z Nemecka, kde je orgán, ktorý sa zaoberá administratívnou záťažou, ako aj nákladmi na zabezpečenie súladu. Je tu teda silný, nezávislý expertný orgán, ktorý sa zameriava na veľmi špecifické aspekty dopadových štúdií. V mnohých prípadoch boli určité náznaky, že kontrola kvality je určitý proces, určitý právny alebo procedurálny proces, kde je dôležité splniť určité kroky, pričom tu nie je nejaký, nejaká, nejaké detailné skúmanie kvality výsledkov. Toto je pomerne bežné v Európskej únii, napríklad je to tak v Maďarsku. Tam sa zameriavajú hlavne na to, či sa vykonala dopadová štúdia. No a čo sa týka konzultácií, čo je ďalšia dôležitá téma v rámci dopadových štúdií, Dôležité je rozlišovať, kedy sa to vykonáva. Môže to byť v ranom štádiu v rámci prípravy danej politiky, tak, tak je to v, Holand- v Dánsku a v Nemecku, kde sa to vykonáva pomerne skoro. Potom sú ďalšie prípady, kde konzultácie sa vykonávajú potom, ako sa ukončila dopadová štúdia. Takže je to vlastne konzultácia ohľadne návrhu alebo vlastne výsledku dopadovej štúdie. Má to nejaký vplyv na celý systém? Včasná konzultácia pomôže vlastne vypracovať možnosti v rámci politík, takže je dôležité, aby to bolo v ranom štádiu zapracované do dopadových štúdií. Sú tu na to príklady, potom sú príklady, kde sa vykonávajú tieto veci v neskorej, neskorej fáze. Dôležité, ako je to celé zapracované do procesu. Otázne je, či návrh správy môže byť upravený. Sú štáty, kde je to riešené neformálne, niekde je to formalizované. Sú v niektorých štátoch stanovené pravidla o tom, ako sa vykonávajú dopadové štúdie a kedy, napríklad v Holandsku. Tam je to riešené osobitným spôsobom. Takéto konzultácie sa považujú za mechanizmy kontroly kvality, kde ide o to, aby sa vykonala kontrola zo strany nezávislého orgánu. A to je možné spomenúť v súvislosti s Nemeckom, kde sú konzultácie medzi ministerstvami, konzultácie s externými aktérmi, toto všetko slúži na zlepšenie posudzovania kvality. Keď si pozrieme teda tie jednotlivé národné systémy, dôležite dôležité si pozrieť aj výsledky dopadových štúdí. Je nutné sa zamerať na to, vlastne, akým spôsobom sa to využíva. Prvá vec, na ktorú sme sa zamerali, je vlastne, aké sú tie výsledky, keď ten fyzický produkt má to rozličné formy, a je tu široká paleta toho, čo sa považuje za správu alebo iba za nejakú krátenú správu. Pozerali sme si aj literatúru tejto súvislosti, viedli sme aj rozhovory, zamerali sa na to, čo je dôležité. E, a zistili sme, že tie výsledky sa vykladajú rozdielným spôsobom. Dôležité je, aby tu vznikol určitý komunikačný nástroj, ktorý pomôže účastníkom, s ktorým môžu pracovať. Sú tu dôkazy na to, že politickí aktéry využívajú dopadové štúdie, diskutuje sa o tom aj v parlamentoch, napríklad v Nemecku, v Spojenom kráľovstve, v Dánsku. Potom je tu príklad Talianska, kde sa dopadové štúdie považujú iba za určité vysvetlenie, odôvodne toho, prečo sa vykonali isté kroky. Napríklad v Nemecku jeden z príkladov poukázal na to, že dopadová štúdia sa považuje za určitý proces, ktorý môže pomôcť politikom zlepšiť ich návrhy Takže tu ide viac o ten samotný postup ako, ako ten konečný výsledok. No a na záver potom sú tu rozdielne cieľové skupiny, kto vlastne dostáva alebo využíva tieto dopadové štúdie. Buď to môže byť vláda, ako je to v prípade Maďarska, potom to môže byť vláda a parlament, alebo to môžu využívať aj externí aktéry, kde sa zverejňujú dopadové štúdie na internetových stránkach, ktoré si môže pozrieť vlastne každý je to vlastne pomerne bežná prax v členských štátoch. No a záverečná časť prezentácie zameráva na overené postupy. Sa zameráva na všeobecné overené postupy, kde ide o tie aspekty dopadových štúdií, ktoré spadajú do tejto kategórie. Ide tu o veci, ktoré by sa mali vykonať na to, aby dopadová štúdia splnila určitý cieľ. Keď si pozrieme všeobecne overené postupy, tak vidíme, že sú tu veľmi rozličné iniciatívy, čo je pozitívne. Keď sa v procese vytvárania politik vykoná dopadová štúdia v ranej fáze, to samozrejme e, môže byť relevantné z hľadiska nákladov a Dôležité je získať aj príspevky od aktérov, ktoré sa môžu zapracovať v ranej, štá, v ranej fáze do návrhu. Systematické posudzovanie a politických nástrojov, to je tiež dobrá možnosť, dobrá možnosť kontrola kvality na rozličných úrovniach s spätnou väzbou. To je ďalšia téma, Kvalit- kontrola kvality môže byť vykonaná centrálne. Takto sa to vykonáva v viacerých oblastiach politik. Zistili sme, že kontrola kvality je niekde aj, niektorých štátov aj centralizovaná. To znamená, že politici môžu využiť určité odborné znalosti, môžu sa veľmi rýchlo oprieť o zistenia expertov. Sú tu určité jednotky, ktoré sa zaoberajú dopadnými štúdiami v rámci Európskej komisie. No a ďalším overeným postupom je ten, že je tu prepojenie na ciele. Musí, samozrejme, samozrejme musí byť známe, čo, aký je úmysel dosiahnuť v rámci dopadovej štúdie. je to aj zameranie na legislatívnu infláciu. Je dôležité analyzovať nástroje, je dôležité zvoliť správnu metodológiu. Dopadové štúdie by mali poukázať na to, že ak sa nekoná v istej oblasti, v niektorých prípadoch to môže byť najlepší spôsob, ako postupovať Dôležité sú konzultácie, kontrola kvality, dôležité dostať spätnú väzbu, dôležité poukázať aj na alternatívne možnosti, ktoré musia byť riadne analyzované a je nutné sa tu opierať o dopadovú štúdiu. Ak sa vykonala dopadová štúdia, mal byť zabezpečený spôsob, aké je možné využiť výsledky tejto štúdie, ak môžu poukázať na to, že legislatívny postup nie je ten postup, ktorý by sa mal využiť a dôležité je to zohľadniť pri záverečnom rozhodnutí. No a teraz, čo sa týka tých výsledkov, zelených výsledkov dopadových štúdií, tu ide o to, aby sa zohľadňovali návrhy, legislatívne návrhy, aby sa upravili, zjednodušili existujúce legislatívne ustanovenia. Čo sa týka deregulácie, kde ide pre všetkým o to, aby sa znižovali náklady pre podniky, keďže je tu takéto silné zameranie na náklady, je dôležité vypracovať dobrú metodológiu, opierať sa o znalosti expertov, čo je veľmi dôležité. Dôležité vykonať kvantitatívnu analýzu a toto je veľmi dôležitou súčasťou metodológie. Čo sa týka riadenia a kontroly kvality, dôležité sú tu metódy a dôležité, aby tu boli expertné orgány, ktoré sú schopné posúdiť vplyv a náklady, aby prispeli do celého politického procesu. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá z hľadiska konzultácií a riadenia a ktorá je dôležitá z toho hľadiska, aby externí účastníci mohli obohatiť e, dopadovú štúdiu. Tu ide pre všetkým o podniky, aby sa to zohľadnilo priamo pri vytváraní politík. Želané výsledky v tejto súvislosti sú to, aby sa návrhy upravovali na základe nákladov, ktoré vznikajú, ktoré spôsobujú. Je to zameranie na lepšiu legislatívu. Toto by sa mal zohľadniť v rámci systému. Je to integrovaný postup, kde sa posudzuje celkový vplyv nielen náklady, ale aj kvalitatívny prospech z nejakých krokov. Dôležité je, aby tu boli príslušné orgány, ktoré budú posudzovať tieto veci. Tento koncept vychádza z toho, že ten proces mal byť pomerne otvorený, majú byť konzultácie na všetkých úrovniach, konzultácie s aktérmi a dôležité, aby ten proces bol transparentný. Čo sa týka tých želaných výsledkov takéhoto systému dopadových štúdií, je dôležité zabezpečiť to, aby výsledky dopadových štúdí sa využili v rámci rozhodovania, aby sa zapracovali do diskusí ako aj rozhodnutí. A toto bola už moja posledná stránka. Pevne verím, že to bolo vám nápomocné a ďakujem pekne za pozornosť. Pevne verím, že o tomto môžeme diskutovať. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyni teda pani spravodajkyňa bude teraz hovoriť. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, ja by som sa rada najskôr srdečne poďakovala pánu Janovskému a jeho kolegyňam a kolegom za predstavenie a uskutočnenie tejto rozsiahlej štúdie. Myslím si, že je to pre našu prácu veľmi dôležité, ako môžeme zvládať a zlepšiť impact assessment aj v spolupráci s komisiou. A ďakujem za veľmi detailné predstavenie. Myslím, že veľmi jasne bolo ukázané, aké ťažké je jednotlivé systémy impact assessmentu, ktoré fungujú v jednotlivých členských štátoch, systematicky podchytiť a zahrnúť do jednej matrice, aby sme potom z takéhoto systému mohli výňať e, účelné dôsledky pre našu debatu. A myslím, že firma Matrix, pán Janovský, jeho kolegyňa kolegovia sa veľmi dobre zhostili tejto zložitej úlohy. Rád by som, pán predseda, uviedla dve, tri poznámky, ktoré sú spojené zároveň s otázkami. Nebude to v nejakom logickom slede, ale budem postupovať podľa vysvetlení pána prednášajúceho. Myslím si, že sa už z debaty o mojom návrhu vykryštalizovalo, aké sú ciele impact assessmentu pán Janovský ukázal, že v jednotlivých členských štátoch existuje taký obsiahlejší prístup, ako je možné využiť impact assessment, aby sme zlepšili úpravy, aby sme s nimi lepšie dokázali narábať Niektoré členské štáty chcú tento nástroj využívať len na to, aby mali prehľad o nákladovej efektivite a aby vlastnú legislatívu mohli zbaviť byrokratických záťaží. Mm, my sa chceme skôr uberať e, v smere better regulation, teda lepšej jej úpravy Nemali by sme redukovať túto tému len na otázku nákladov. Niektoré členské štáty vidia túto tému širšie. Je dôležité, čo sa týka cieľov, myslieť stále na to, pretože toto nám ukazuje, aké štruktúry by sme mali vytvoriť, aby sme e, dobre zvládli tento obsiahlejší prístup. Po druhé, dôležité konštatovanie v rámci štúdie, Pán Janovský, viackrát ste to zdôraznili, že je dôležité, aby sme viedli debatu o širších možnostiach. A teraz je to kritika um, nás, na nás všetkých, aby sme zapojili do debaty kolegyne a kolegov z rôznych výborov a aj z komisie. My sme napríklad mali len jednu, dve verzie um, z komisie Um, na riešenie určitej situácie a toto takto ale nechceme mať. Našim cieľom by malo byť a aj o možnostiach, o opciách byť informovaní. Myslím, že aj v mojej správe a vo vašich pozmaňovacích návrhoch by sa to malo zdôrazniť. Nemali by sme mať tzv. Um, možnosť nečinnosti Mali by sme to v správe jednoznačne počiarknúť. Ja to tam tak nemám, ale v pozmeňovacích návrhoch sa to objavilo. Ja som voči tomu otvorená. A po tretie, konštatovanie, už to bolo počiarknuté, že je zmysluplné pri rôznych e, verziách, ktoré sa venujú, e, kde sa v členské štáty venujú impact assessmentu, aby sme aktualizovali postupy, um, snažili sa ich harmonizovať čo sa týka spätnej väzby, aby to bolo jednoznačne upravené. Myslím, že aj tu by sme si mali premyslieť, čo by sme mohli zlepšiť pri, operatívnom, um, pri operatívnej implementácii tohto systému. Tieto tri konštatácie by som chcela ešte rozviesť. Mám tu aj niekoľko otázok pre odborníka. V správe mi nie je ešte celkom jasné, možno by ste k tomu mohli niečo povedať. To je obsa, rozsah preverenia, ide skôr o zníženie nákladov alebo ide skôr o širší prístup v oblasti better regulation, ktoré treba zahrnúť do e, tejto kontroly. Nie je mi jasné, čo v jednotlivých členských štátoch by malo byť predmetom impact assessmentu, ak by ste sa tomuto mohli ešte detálne venovať či by sme sa teda mali sústrediť skôr na užšiu oblasť, alebo či to poňať skôr z takej európskej úrovne, čiže či by malo ísť o širší prístup, teda či všetko to, čo legislatívne aj pri delegovaných aktoch sa dostáva na stôl v tejto súvislosti, či je to možné zahrnúť pod pojem impact assessment môj kolega sa chce um, rozsahu pôsobnosti venovať skôr z toho hľadiska zúženej, um, zúženej oblasti. Druhá otázka sa týka nezávislosti grémia samotnej organizácie a mechanizmu, ktorý bol etablovaný v členských štátoch. Mohli by ste nám dať kvalitatívne hodnotenie. Už ste povedali, že niektoré členské štáty poverili externé grémia, niektoré um, vytvorili toto pracovisko na ministerstvách. Sú tam nejaké merateľné výsledky, ktoré by zdokladovali, že buď tá alebo tá verzia je lepšia? Potom, čo sa týka nezávislosti, čo v, tej, v tomto bode navrhujete? a mnohé postupy impact assessmentu, ktoré už bežia v členských štátoch, sú porovnateľné s tým, čo robí Európska komisia. Samozrejme, aj tu existujú návrhy na zlepšenie. Ale existuje v nejakej členskej krajine mechanizmus, ktorý by bol porovnateľný s tým, čo my teraz máme v Európskom parlamente v rámci mechanizmov impact assessmentu? To by boli teda moje tri otázky, pán predseda. Teším sa na diskusiu a budem si všetko zaznamenávať aj v súvislosti s diskusiou, ktorú budeme viesť zajtra o pozmaňovacích návrhoch. Ešte raz ďakujem za túto rozsiahlu štúdiu. Myslím, že to nebolo jednoduché, ale skvele ste to zosystematizovali a dali ste nám prehľad. Takže vám veľmi ďakujem za vašu prácu a oceňujem ju. OK, herzlichen Dank. Dobre, ďakujem pekne. Pán kolega Albrecht. Yes, first of all, thank you. Uh, ďakujem veľmi pekne. Tak v prvom rade by som chcel poďakovať za uh, spracovanie tejto štúdie. Ja mám tiež niekoľko stručných otázok. Uh, prvá sa týka záležitosti nezávislého alebo teda externe vykonávaného dopadového hodnotenia, pretože Um, ide najmä o to, ako prakticky v členských štátoch toto vykonávať. Um, zaujíma táto otázka iste viacerých. Uh, ja mám taký pocit, že um, výsledky komisie nie sú porovnateľné s tým, čo sa tvorí na ministerstvách alebo v členských štátoch. Čiže v tomto zmysle uh, sa chcem spýtať, ako vlastne nezávislosť takýchto orgánov, ktoré, ktoré vykonávajú dopadové hodnotenie, sa má hodnotiť No a druhá otázka sa týka základných práv e, a to tak e, a, a, a aspektu sociálneho a ekologického, teda ako členské štáty alebo orgány v členských štátoch otáz- e, tu, tieto, tieto otázky riešia. A chcem sa spýtať, či si myslíte, že je reálne to implementovať aj na úrovni EÚ. A tým sa dostávam k tretej otázke, ktorá sa týka toho ex post hodnotenia a to najmä z toho pohľadu, že komisia je v podstate akýmsi ochrancom zmluvy a môže vykonávať e, hodnotenia ex post, e, a to najmä v oblasti základných práv, sociálnych dopadov, e, čo podľa môjho názoru je potrebné, ale možno by ste nám vedeli vysvetliť, ako toto riešia členské štáty. Ďakujem. Danke sehr. Ďakujem, pani kolegyňa Wikster. Ďakujem pekne, pán predseda. Počujete ma? Mala som pocit, že ma asi nikto nepočuje. Aj by som chcel začať tým sa poďakujem pánovi Janovskému za veľmi zaujímavú prezentáciu a zároveň by som sa chcela poďakovať aj kolegyni Niebler za veľmi zaujímavú prácu, ktorú teraz odviedla. Samozrejme, toto je veľmi dôležité a myslím si, že ide o to, aby sme nezabudli, že zjednodušenie pravidiel to je to, na čo sa musíme pozerať z dlhodobého hľadiska. Častokrát tu ide o to, aby sa vlastne zmenili určité zažité kultúrne a organizačné e, tradície. Vieme, že situácia v členských štátoch je veľmi rozdielna. To sme vlastne počuli. Dôležité je, aby sa začalo intenzívne pracovať na tejto téme, aby sa zvýšila kvalita, čo sa týka prípravy návrhov, ako aj toho, akým spôsobom sa vypracovávajú dopadové štúdie, aká bude ich forma. Dôležité je, aby celé sa to riadilo tým motivom, aby sa vykonali finančné úspory. Žijeme v dobe po finančnej kríze a vieme, že členské štáty častokrát sa snažia ušetriť finančné prostriedky a to je nadriadený motív ich konania. Nesmie to byť jediný motív a súhlasím s pani Niebler, že pre všetkým tu ide o nákladovú neutralitu, pre všetkým v úvode tohoto procesu. Niekedy ale si musíme uvedomiť, že toto si vyžaduje určité finančné prostriedky pre všetkým početočnej fáze na všetkých úrovniach, keď chceme vykonať dôležitú zmenu systému. Predsa o to tu ide. No a čo sa týka tzv. deregulácie, kde ide o znižovanie nákladov, samozrejme to je s tým prepojené, ale musíme sa pozerať na takú širšiu perspektívu, kde ide o to, aby sa všetci aktéry na všetkých úrovniach zapojili celého procesu, aby to bola transparentnosť a prehľadnosť aby sa zvýšila demokratická kontrola a preto argument finančných úspor nemôže byť nadriadený. Tí, ktorí sú odpovední za rozhodnutia, musia zabezpečiť dostatok e, finančných prostriedkov ako aj odborných znalostí, ktoré sú nevyhnutné na túto prácu na všetkých úrovniach. Ja by som sa chcela spýtať pána Janovského, to, akým spôsobom je možné toto zabezpečiť. Nesmie to byť formulované ako buď, alebo, ale nie len, ale aj. To znamená, že nie len z dlhodobého hľadiska zjednodušiť, ale aj ušetriť prostriedky. A mňa by skôr zaujímalo ešte, čo by ste nám vedeli povedať, aké sú pozitívne skúsenosti členských štátov, kde sa im kde sa dobre darí v týchto oblastiach. Ja som si prečítala správu, výročnú správu z e, našej krajiny a tam sa zdôraznilo viacejkrát, aké je dôležité e, spraviť všetko preto, aby sa zvýšila kvalita správ, ktoré sa, eh, kvalitu správ, ktoré sa predkladajú jednotlivým úradom. Tu ide pre všetkým o to, že staršie pravidlá alebo staršie zákony je dôležité aktualizovať a potom sa považujú za nové. No aby sa znížil počet pravidiel, ktoré, pre ktoré sa nikdy nevypracoval dopadová štúdia, je dôležité spomenúť, a to je uvedené aj v tomto prieskume, je dôležité pre všetkým zabezpečiť prostriedky na túto činnosť. To znamená, že v mysle toho textu, ktorý predložila pani Niebler, sme si vedomi tejto skutočnosti, ale je dôležité, aby sme vedeli, ako by to malo vyzerať a kto vlastne má byť zapojený do e, vypracovania týchto analýz. A chcela by som ešte raz zdôrazniť e, tú možnosť aby aj členovia nášho parlamentu mali možnosť sa do toho zapojiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Zvievka. Ďakujem pekne, pán predseda. Bola to veľmi zaujímavá prezentácia pána Janovského a jeho týmu, ktorá nám ukazuje celú mozaiku rôznych možností, ako je možné v členských štátoch pristupovať k otázke hodnotenia vplyvu. Jadrom ja sa um, divím niektorým pozmeňovacím návrhom v súvislosti s pani Nibler a Týka sa to jednotlivých skúseností v niektorých členských štátoch. Avšak ešte raz k ťažiskovej téme myslím si, že my ako zákonodárca, ako orgán, ktorý je v Európe spoluúčastný na jurisdikcii, by sme mali sa zasadzovať za zlepšovanie všetkých našich činností. Samozrejme, že celkom presne musíme vedieť, e, či už sú to občania, inštitúcie v Európskej únii. že tu máme určité náklady, ktoré musíme zohľadniť a Avšak o mnoho častejšie sa zohľadňuje to, či príslušné právo je vnímané ako dobré alebo zlé, či toto právo má dobrú kvalitu alebo prináša nové zmeny či bolo dobre pripravené alebo nie. Ak nebolo dobre pripravené, tak sa asi neurobilo dobré hodnotenie vplyvu a preto je dôležité, aby hodnotenie vplyvu bolo uskutočnené na rôznych úrovniach a aby existovalo hodnotenie ex post. Ďakujem za túto veľmi bohatú mozaiku, s ktorou sme sa mali možnosť oboznámiť a za rôzne aspekty pri uskutočňovaní hodnotenia vplyvu. Avšak chýba mi tu jeden prvok. Chcel by som o to poprosiť, či by bolo možné aby ste to doplnili. Ide o, o to, že vaše štúdie mohli z vašich štúdí sme mohli si vyvodiť záver, že niektoré hodnotenia vplyvu majú lepšie výsledky než iné. Mali ste dojem pri uskutočňovaní vašej štúdie, že ak hodnot hodnotenia vplyvu, že ak hodnotenia vplyvu robili tí, ktorí rozhodujú o práve, majú horšie výsledky, než tie hodnotenia vplyvu, ktoré vykonávali nezávislé miesta. Dá sa z toho vyvodiť taký, takáto konzekvencia? Diskusie, ktoré momentálne vedieme v Európskom parlamente, to vieme všetci tu, a sme o tom presvedčení, že ide o to, že nezávislé hodnotenie vplyvu pôsobí na zlepšenie týchto právnych aktov a je to dôležité pre budúcnosť, aby sme sa vyhli chybám, ktoré by sa mohli stať, pretože sme niektoré veci nezohľadnili aby sme robili také hodnotenie vplyvu, ktoré je príjemné pre niekoho, kto je zákonodarcom. To je pre náš dôležitý prvok. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Wallis. Uh, much, Chairman, much, uh... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj uh, za prezentáciu a aj pani, pani Nibler za jej správu Ide skutočne o tému, ktorá vyvoláva množstvo e, ďalších e, myšlienok a ja si myslím, že e, problém, alebo teda otázka nás ako zákonodárcu, ktorý pôsobí nad národnými hranicami, je v podstate v tom, že sme v osobitnej úlohe a my sa môžeme snažiť o to, aby sme, povedzme, no, ušetrili, ja nechcem povedať, že by sme priamo znížili náklady, ale skrátka ušetrili aj členským štátom prostriedky. A pretože dopadové hodnotenie je taká, tak široko formulovaný pojem, ja mám obavu o to, že mm, my ako parlament e, využívame prostriedky, ktoré máme k dispozícii v rámci našich rozpočtov a um, využívame ich veľmi dobre uh, napríklad prostredníctvom knižnice, ktorá nám môže realizovať štúdie a e, možno ju nevyužívame až tak, ako by sme chceli. A toto je vec, ktorú by sme tiež mohli využiť, e, ktorú by sme mohli chcieť využiť, e, ak naozaj chceme zodpovedne pristupovať k uplatňovaniu našich právomocí, ktoré nám dala Lisabonská zmluva. Čiže skúsme aj naše politické oddelenie, aj našu knižnicu plne zapojiť do E, poradenstva, ktoré by sme skutočne mohli využívať a mm, tiež by sa o tom, teda na predchádzajúcom zasadnutí grémia parlamentu generálny tajomník prišiel s návrhom vytvorenia útvaru, ktorý by skúmal e, pridanú hodnotu každej, e, každého dokumentu, ktorý vyprodukuje európsky, európsky zákonodárny systém. Ak sa to naozaj pre, e, pretaví do reality, tak by sme mali zabezpečiť, aby sme efektívne využili všetky zdroje, ktoré už máme k dispozícii. A zároveň by, mal, by mala byť definovaná jasná cesta, pretože my musíme presne mať prehľad o, to, prehľad o tom, čo ktorý náš orgán robí. E, bolo predložené niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktorými sa snažíme túto správu upraviť, aby sme zohľadnili túto hlavnú myšlienku, ale myslím, že je ju možné ešte ďalej zlepšovať. Každopádne ja by som chcela upozorniť eh, kolegov na to, že my už máme možnosť v rámci tohto parlamentu a túto možnosť treba využívať. Ďakujem. Mali by sme preveriť, čo robia vš- eh, všetci ľudia eh, v správnom sektore, tak to by bola veľmi veľká úloha, ale odovzdávam slovo ďalšiemu kolegovi, respektíve pánu Janovskému, ktorý bude odpovedať na otázky. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Je pomerne neskoro, takže ak by som sa chcel snažiť odpovedať na všetky, tak by to trvalo príliš dlho, ale e, nezávislosť tá sa objavila viackrát. Ak sa pozrieme na otázku nezávislosti, tak je to téma veľmi zložitá, pretože e, tých úrovní nezávislosti je samozrejme niekoľko úrovní. E, nezávislosť v tom, kto vykonáva e, hodnotenie dopadov. E, tam, povedzme, vystupuje niekoľko rôznych osôb alebo subjektov, ktoré majú svoje úlohy. Môže ísť o organizácie, ktoré sú mimo toho zadávajúceho orgánu. A ak skúmame skúsenosti členských štátov, ktoré nadobudli doteraz, tak vo všeobecnosti istá miera nezávislosti je prospešná, teda povedzme hodnotenie kvality vykonáva niekto iný, než ten, čo vykonal samotné hodnotenie dopadov. Takže toto je podľa nás veľmi užitočný postup a tiež, tiež komunikácia s externými orgánmi, alebo teda ich zapojenie do hodnotenia dopadov, to je tiež téma pomerne významná, to som spomenul aj vo svojej prezentácii. Zároveň z nášho prieskumu vyplynula vec, alebo teda nevyplynula dostatočne jasne e, otázka pridanej hodnoty nejakej, nejakej fundamentálnej nezávislosti orgánu vykonávajúce dopadové hodnotenia. Čiže to, či tento orgán vyčleníme povedzme z komisie, z ministerstva alebo z vládnych orgánov, tak nie je jednoducho jasná, jasný prínos. Teda naša štúdia na toto nedáva jasné potvrdenie, e, ale e, je to možnosť. E, domnievam sa však, že je to záležitosť, ktorá sa dá prešetriť ďalším výskumom Isté mm, argumenty hovoria v prospech isté miery nezávislosti a vo všetkých krajinách tá istá miera nezávislosti aj docielená je. Teraz e, k otázke mm, rôznych fáz, e, ktoré by mal, e, mal hodnotenie dopadov skúmať, teda povedzme vykonávacie alebo delegované akty, tak ak sa pozrieme na situáciu v členských štátoch, tam sa situácia pomerne e, líši, pomerne zásadne líši v tom, e, čo je predmetom dopadového hodnotenia a e, Ide v podstate o to, že členské štáty si volia ten cieľ, teda optimalizáciu zdrojov alebo času alebo iných parametrov a na základe toho im vyplyne akási pôsobnosť dopadového hodnotenia. Čiže bolo by vhodné vypracovať nejakú systematiku, teda Isté je lepší systém, kde sú kritéria, než systém náhodný alebo e, systém, e, kde nie, nie sú kritéria. My sme dospeli k tomu, že je potrebné vyhradiť prostriedky a čas na to, aby sa dopadové hodnotenie vykonalo skutočne kvalitne. Takže je treba dosiahnuť určitú rovnováhu a my sme konečnú odpoveď na túto otázku žiaľ nenašli. Pokiaľ ide o um, informovanie Európskeho parlamentu o tom, čo sa deje na úrovni členských štátov. No Európsky parlament je osobitná inštitúcia a v mnohých prípadoch e, členské štáty informujú komisiu o výsledkoch e, dopadových hodnotení. Ono tam je určitá povinnosť zavedená a komisia tiež je osobitný orgán ale tam, kde národné parlamenty sú zapojené do procesu hodnotenia dopadov, tak existujú určité príklady toho, kde parlamenty e, povedzme majú prehľad alebo majú určité slovo v e, kontrole kvality a hodnotení dopadov. Teda je to tak napríklad vo Francúzsku. Tam v podstate parlament e, si rozhoduje o tom, ktoré informácie využije vo svojej činnosti. Čiže mm, to je jeden príklad, ale ináč parlamenty veľmi e, dopadové hodnotenia nevyužívajú. Ja sa teraz pozerám na ten môj zoznam otázok a e, ďalej sú tu sociálne aspekty a základné práva. E, myslím, že toto je vecou, o ktorej sme hovorili pri integrovaných dopadových hodnoteniach. Myslím, že to je v podstate text, ktorý by spadal pod tieto širšie integrované systémy, teda nejakého si e, širokého spektra otázok a záležitostí. A um, sú krajiny, kde tie systémy sú integrovanejšie. Um, často tie, povedzme, sociálne záležitosti hrajú veľkú rolu a e, dopad na základné práva tiež zvyčajne býva zaradený do dopadového hodnotenia, ale nie je to nejaká konzistentne riešená záležitosť. My sme teda určite prišli, alebo teda zistili sme minimálne to, že čím širší ten systém je, e, tak sa tam určite, alebo teda častejšie objavujú aj hodnotenia dopadov na sociálnu a povedzme otázku a, a otázku základných práv. Teraz zjednodušovanie a úspora prostriedkov. To je téma veľmi dôležitá. A to preto, lebo zdroje na vykonanie dopadového hodnotenia e, tiež by mali byť predmetom istého neustáleho snaženia a úspory. No a e, my sa domnievame, že je potrebné preferovať tie dopadové hodnotenia, ktoré dávajú lepšie výsledky z, pri, pri menších nákladoch. Ale Mm, je treba zaviesť systém, ktorým sa preukáže, že naozaj to dopadové hodnotenie dosahuje dobrý výsledok pri nízkych nákladoch. E, my sme túto vec neskúmali podrobne, ale je to znova záležitosť, ktorá sa dá e, riešiť v ďalšej štúdii napríklad. No a hodnotenie dopadov, mm, ktoré ehm, povedzme, je vykonané kvalitne, môže viesť k úspore nákladov, pretože napríklad predchádza duplicite legislatívy. Čiže dopadové hodnotenia, e, povedzme, filtrujú e, nákladnú, nákladné legislatívne návrhy, ktoré, povedzme, nie, nie sú potrebné. No a myslím, že tu bola ešte jedna a to posledná otázka, ktorá sa týkala toho, či vieme povedať niečo k nezávislému teda k tomu, či nezávislé dopadové hodnotenia majú lepšie výsledky než tie, ktoré nie sú vykonávané nezávislo, respektíve e, či nejaký systém dopadového hodnotenia má lepšie výsledky než iný. No, toto je veľmi dôležitá otázka. My sme skúmali, ako to je a to, keď sme skúmali výsledky. Teda my sme riešili, kto dopadové hodnotenie vykonáva, aké výsledky sa dosahujú, ako sú hodnotené tie výsledky. No a to je veľmi dôležité, keď hovoríme o teda tom, či nezávislé hodnotenia majú lepšie výsledky. Treba sa pozrieť na proces, alebo teda treba vidieť to hodnotenie ako proces. Ak e, dopadové hodnotenie vykonáva ten istý jednotlivec alebo orgán alebo subjekt, ktorý pripravuje legislatívu, tak e, treba zvážiť ten proces. Hej. Cieľom by malo byť e, skvalitniť legislatívu a tam treba zohľadniť množstvo aspektov a možno tie aspekty ak ten orgán je jeden, nie sú až také um, nie je ich až také množstvo, ako keď povedzme dopadové hodnotenie vykonáva externý orgán. Možné to je, že ten externý orgán zohľadní viac aspektov. A mm, tiež je dôležité zabezpečiť systém, v ktorom legislatívne návrhy sú podrobované v určitej fáze hodnotenia dopadov. E, myslím na príklade Nemecka sme spomínali že hodnotenie dopadov môže fungovať dobre a môže byť kvalitným vstupom pre e, formulovanie legislatívnych návrhov ešte predtým, než tento proces je ukončený. A je to pritom systém, ktorý využíva e, úplný outsourcing, teda e, externé vykonávanie týchto dopadových hodnotení. No ja som sa snažil odpovedať na všetky otázky, ktoré boli položené a ak som niektoré, niektorú preskočil, tak sa ospravedlňujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé a veľmi užitočné vysvetlenie. Kolegyňa spravodajkyňa chce k tomu ešte niečo povedať. Angelika? Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte snáď dve poznámky. Poprvé, kolegyňa Wikström sa ešte raz pýtala, či existujú skúsenosti s týmito dvoma prístupmi, avšak v kombinovanom prípade, teda v, pri kombinovanom použití, ak som tomu správne rozumela, je určite pochopiteľné, ak niektoré krajiny hovoria, že rátajú len náklady, ktoré tak e, vznikajú. Napríklad Spojené kráľovstvo vyvinulo skvelý nákladový model, ktorý sa používa v mnohých členských štátoch a na druhej strane e, si myslím, že že je dôležité mať aj tento širší prístup, kde sú zohľadnené aj ľudské práva a sociálne vplyvy a aspekty. Ak by ste snáď ešte raz povedali, kde sa môžu skombinovať tieto dva prístupy, pre mňa, um, keďže nie som ekonomkou, je to dôležité. A ak mám nejaké výsledné číslo, ktoré je dobre zargumentované, tak uh, je to zaujímavé. Myslím, že naše zákonodárstvo uh, produkuje výsledky, ktoré sú merateľné a to je dobre. Ale samozrejme musíme zohľadniť aj iné aspekty, pretože sme politickým činiteľom a ak ste na to mysleli, tak je to veľmi správne. Ja sa pokúsim svoju správu skoncipovať širšie na jednej strane. Zachovám tento nástroj na, um, nákladovej efektivity, ale zabudujem tam aj druhé aspekty. A po druhé, Obe dámy, eh, ak sa teraz na ne môžem eh, obrátiť, už na to poukázali, že je dôležité vlastné know-how a tie odborné znalosti v rámci parlamentu zachovať. Aj zajtra by sme o tom mali hovoriť, keď sa bude diskutovať o mojom, mojej správe. Prosím, aby ste ma nechápali nesprávne, nechcem všetko outsourcovať. Ak robíme osúdenie vplyvu v parlamente by podľa mňa sme mali postupovať tak, že ak máme určitý etablovaný mechanizmus a vlastné kapacity, funguje to napríklad aj v rámci knižnice a s inými podpornými službami, tak boli by sme skutočne hlúpi, ak by sme si draho outsourcovali niečo, čo máme k dispozícii. Ak sa tu vo výbore rozhodneme, že potrebujeme vlastné posúdenie vplyvu, tak je to v poriadku a správne orgány urobia všetko, alebo alebo či si chceme ako parlamentári zachovať určitú mieru kontroly nad tým, ako tento proces sa vyvíja. Myslím, že tu sú určité rozdielnosti v, ná- v názoroch. Moja správa sa snaží zapojiť poslancov parlamentu do tohto procesu a um, zaviesť väčšiu, parlament, väčšiu transparentnosť do výborov. ale my ako Poslanci parlamentu by sme mali vytvoriť grémium so zástupcami všetkých politických skupín, ktoré by mali možnosť skontrolovať um, a presadiť, implementovať to, čo sa deje v exekutíve. A governance tak to, je, to súvisí s mojou predstavou pôsobenia poslancov parlamentu, že by sme si toto mali zachovať vo vlastných rukách, ale ako som už povedala, zajtra sa tomu ešte budem venovať. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Tento bod teda môžeme uzavrieť a prechádzame k ďalšiemu body. E, bod 10 sme presunuli, takže teraz to bude správa Kurta Lechnera o súdnej príslušnosti a tak ďalej. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim sa zamerať na najdôležitejšie aspekty tohoto bodu, lebo sú tu veľmi zložité niektoré detailné otázky z hľadiska postupu. Na by som chcel povedať, že možnosť preložiť túto správu bola obmedzená. Ide tu vlastne o pracovný dokument, ktorý žiaľ nebol priložený, priložený tej správe, ale považoval som to preto dôle, za dôležité, lebo som sa skutočne snažil pri tomto pracovnom dokumente sa zamerať na tú vecnú stránku, o čo ide a prečo je nutné konať. Snažil som sa to naformulovať v jednom jazyku a išlo mi o to, aby každý z kolegyň, kolegov, kto má záujem, nielen tento výbor, ale v parlamente to dokázal pochopiť a aby samozrejme dospel tomu výsledku, že je nevyhnutné vypracovať nejakú legislatívu tejto oblasti. Chcel by som poukázať na to, že je tu tento dokument v dispozícii a myslím si, že dá sa s ním pracovať. Druhá vec, v mojej správe som vypracoval aj zhrnutie. Dôležité je to, že sa hovorí častokrát o tých problémoch, ktoré tu vznikajú, ale ja som sa snažil pozitívne zamerať na výsledky celého toho snaženia, lebo podľa môjho názoru v rámci diskusí a respektíve aj vonku je možné takto dosiahnuť dobré výsledky. Po tretie, minulosti my, to znamená, že ja, ako aj tieňoví spravodajcovia a ďalší, sme neustále mali neformálne kontakty s radou. Neboli to žiadne rokovania, ale išlo to výmenu informácií. Chcem sa poďakovať zástupcom rady, ako aj komisie, za to, že vždy k nám pristupoval veľmi otvorene. A je to pre mňa dôležité pre všetkým preto, lebo tu ide o to, aký to bude mať vplyv na právny poriadok našich členských štátov, a keďže nikto z nás nepozná právny poriadok všetkých 27 členských štátov, kde vieme, že jednotlivé veci sú riešené veľmi rozdielne, neustále tu dochádza k tomu, že sa to e, nejako križuje a preto je dôležité, aby sme mali kontakty s radou a komisiou, aby sme vedeli, kde sa nachádzajú problémy a boli tu aj mnohé stanoviska. Chcel by som sa zamerať na to, že v tejto súvislosti sme sa snažili riešiť problémy vzťahu k národným legislatívom, snažili sme sa to riešiť s radou v rámci, už v rámci prvého čítania a pevne verím, že rada to chce pretlačiť. Preto by som vás ešte chcel na záver poprosiť o mandát, ale k tomu sa ešte dostanem. No a čo sa týka samotného časového plánu, keď si človek nestanoví nejakú lehotu, tak povinnosti odkladá. Preto by nebolo zlé, keby začiatkom mája, možno 5. mája bola lehota pre pozmeňujúce návrhy. Potom po, let, po letnej prestávke, aby sme to mohli celé uzavrieť. a tak sme si to aj prediskutovali, že sa budeme snažiť v rámci tohoto roku to legislatívne konanie ukončiť. V tejto správe by som ešte chcel povedať, že neodôvodnil som všetky body, a to jednoducho už z hľadiska tých prekladových kapacít. Niektoré veci sú viac menej jasné, veľmi ľahko pochopiteľné. A všetko, čo bolo predložené, čo sa týka stanovísk, ja som to vyhodnotil, zaoberal som sa tým veľmi intenzívne a samozrejme každá vec, každý dôvod, každá, každé, každá stanovisko, námetka má svoje odôvodnenie, no ale keď vyriešite jeden problém, tak vytvárate tri ďalšie a niekedy je skutočne dôležité veci posúdiť tak, aby sa dosiahlo riešenie. Ja som samozrejme otvorený aj bilaterálnym kontakt, kontaktom s kolegami, môžem objasniť to, ako som postupoval a rád to spravím. No a teraz najdôležitejšie body. To, čo ide pri tomto návrhu, je to, že je to vlastne komplex, kde ide obvyklý pobyt zosnulého a poručiteľa. Toto je rozhodujúce pre súd. Potom to je dôležité z hľadiska rozhodného práva, potom je tu ešte možnosť výberu z hľadiska štátnej príslušnosti a potom ide samozrejme aj o odovzdanie záležitosti medzi súdmi. Je nutné sa na to pozerať v rámci tohoto komplexu, takto je to nutné posudzovať a vlastne už pri prvom stanovisku som povedal, že v zásade pri tomto návrhu komisie, pri tomto komplexe dokážem s tým súhlasiť a celkovo som mal taký dojem, že kolegyne, kolegovia v zásade súhlasia s týmto východiskom. Chcel by som poukázať na pár úprav, ktoré sa týkajú otázky štátnej príslušnosti alebo výberu práva. Chcel by som sa zamerať na otázky obvyklého pobytu. To je sporný bod, či by, sa to, či by to malo byť nejaká definícia. Ja som sa nakoniec rozhodol, že nechcem to do legislatívneho textu zapracovať ako definíciu, ale skôr by som to zapracoval do úvodných ustanovení a tam by bolo možné zadefinovať obvyklý pobyt. Samozrejme, možné to riešiť iným spôsobom, rozsiahlejšie, ale chcel by som poukázať na to, že obvyklý pobyt týmto pádom vlastne vznikne ako samostatný právny pojem v európskom práve a vlastne prostredníctvom rozhodnutí súdov, ako aj súdneho dvoru v Luxembursku sa to postupne vyprofiluje takým spôsobom, ako to potrebujeme a bude tu ale aj zároveň určitá flexibilita. To nesúvisí s daňovými otázkami. Nejde o to, kde má človek svoj daňový domicil z hľadisky hľadiska daňovej administratívy, kde ide o počet dní, kde sa človek počas roka nachádza. Tu ide o to, kde je vlastne e, dôležité, to dôležité miesto pre toho človeka. Pred niekoľkými týždňami sme sa potom zaoberali aj definíciami, ktoré sa týka obvyklého pobytu, pričom Ide o to, že aj keď sú tu viaceré pojmy, je nutné ich vykladať, ale v každom právnom systéme to nie je to, to isté, takže to je si nutné uvedomiť. Ja som už v predchádzajúcich stanoviskách povedal, že som proti nejakým lehotám a proti nejakým, nejakému komplikovaniu celej veci. Dôležité je to, aby bolo veľmi rýchlo jasné, ktorý súd má príslušnosť aby tu neboli nejaké dlhé spory o to, ktorý súd má príslušnosť. Dôležité je to, aby bolo možné uplatňovať to právo, ktoré prichádza do úvahy. Otvorene povedané, preto nepodporuje nejaké dodatočné e, doložky, ktoré by spôsobili síce diferenciáciu, ale zvyšovala by sa tu právna neistota. Musíme myslieť na to, čo ide našim občanom, ktorí nielen pri týchto otázkach, ale aj v iných oblastiach. Samozrejme, bude si to vyžadovať istý čas, kde ide o tie štáty, ktoré uznali štátnu príslušnosť. Občanom musí byť jasné, keď si presuniem svoj, svoj, svoj obvyklý pobyt do Európy, musím rátať s tým, že potom mu, sa musím pripraviť, čo sa stane v prípade môjho úmrtia. A potom čo sa týka celkovo toho problému súdnej príslušnosti, článok 4, kde je uvedené príslušnosť, tu nejde iba o sporové konania, ale aj pre nesporové konania a to vlastne komplikuje celú situáciu z toho dôvodu, že sú také členské štáty, v ktorých vlastne neexistuje žiadna súdna príslušnosť pri nesporových postupoch, niečo také neexistuje týchto štátoch existuje iba súdna príslušnosť v súvislosti so súdnymi spormi. No a teraz tu vystáva otázka, ako, je nutné, ako to môžeme riešiť. Ja som sa to snažil jasne riešiť, kto je vlastne, kto má súdnu príslušnosť v rámci e, dedického osvedčenia. A ja som sa snažil to prediskutovať s komisiou, kde nám išlo o to, že Článok číslo 4 sa týka miestnej príslušnosti z hľadiska dedického osvedčenia a ako sa to rieši v prípade sporov, a teda nesporových konaní. Tu išlo o definíciu toho, aby sa objasnilo, že toto sa týka iba súdov a pre delegované súdy, tak napríklad existujú členské štáty, kde súd poverí notára, ako tak povediac, vykonávateľa. Takáto definícia ale neplatí z hľadiska dedického osvedčenia. To potom vyžaduje, aby sa to príslušným spôsobom upravilo, aby tam bolo uvedené, že každý príslušný orgán, ako aj ten členský štát, aby to, si to stanovil v rámci svojich postupov, kto má príslušnosť a nutné je, možné sa na to odovz- odvolať aj pri dedickom osvedčení. No a teraz, čo sa týka témy dedického osvedčenia, v mnohých členských štátoch to neexistuje a je to trošku zložité, že keď sa udeli dedické osvedčenie, nie je to žiadne právoplatné súdne rozhodnutie, je to skôr o určité oprávnenie v rámci určitého postupu, ktoré sa vydá. Napríklad v Nemecku na to máme dedické súdy. A celý ten význam spočíva v tom, že je to určité osvedčenie, ktoré poskytuje určitú ochranu. Tu ide o to, čo sa stane, ak napríklad od niekoho kúpim nejaký obraz, nechcem tu radšej hovoriť o nehnuteľnom majetku, takže teraz ja odkúpim od dediča nejakého obrazu tento obraz a chcem mať istotu, že ten človek, ktorý to kúpim, je dedič a že aby, aby som nezaplatil peniaze niekomu, kto nie je vlastníkom. Existujú právne poriadky, ktoré sú veľmi rozdielne, ktoré sa týkajú eh, tejto veci, ktoré sa vykonajú v dobrej viere. A toto osvedčenie slúži na to, že keď mi niekto predloží takýto dokument a posobí to zrenčne, ktoré uvádza, že ide o dediča a tento dokument je možné zo dňa na deň stiahnuť a na základe tohoto osvedčenia môžem vykonať právny akt a mám určitú ochranu. Toto je dobré pri cezhraničných transakciách. Chcem zároveň povedať, že to nie je žiadne právo platné rozhodnutie, je možné každý deň, hoci kedy to zrušiť. Tak to jednoducho nastáva takáto situácia, lebo zrazu sa môže objaviť testament alebo nastanú iné okolnosti, kde sa tento dokument stiahne ale potom tie právne akty, ktoré sa vykonali, ostanú právoplatné a už to, ako si to oprávne neopravne dediči medzi sebou vyriešia, to už je iná vec. Chcel by som ešte poukázať na to, že ja som vykonal určité úpravy v rámci dedického osvedčenia a síce tak, že sa to, plat, že sa to týka iba cezhraničných transakcií, že je možné o to požiadať iba vtedy, ak sa to použije pre cezhraničné cezhraničné skutkové podstaty. Ak by sa to použilo v takýchto prípadoch, ak je to tam nevyhnutné, a v členskom štáte by to neplatilo, bolo by to veľmi zložité, preto je nutné to riešiť. Preto je dôležité, aby sa to používalo pri cezhraničných aktivitách. Potom ďalšia téma, to je verejná, verejná listina. Ja som už minule povedal, že uznávanie takýchto listín je veľmi obľúbené v Európskej únii, ale zároveň to znamená určité riziká. Keďže pri uznávaní musíme vedieť, o čo tu vlastne v detailoch ide a práve tieto detaily sú veľmi zložité. Čo znamená teda uznávanie? Toto vyplýva z právnych aktov, ktoré sa, ktorých sa to využíva. Samozrejme, z politického hľadiska to znamená niečo iné ako správneho. Chcel by som spomenúť jeden príklad a neviem načrtnúť, o čo ide. Takže máme zelenú knihu, ktorá sa týka ktorá sa týka verejných listín a ktoré sa, týkajú, ktoré sa týkajú dokladov o osobnom stave, ktoré sa týkajú matrík. A my sme povedali, že pri takýchto dokumentoch v prípade dedičstiev nepotrebujeme apostilu, takýto postup nemá byť nevinutný. A potom pri týchto listinách ide o to, aby mali určitú vypovedaciu hodnotu, tak v štáte, ktorý ho vydáva, aj v štáte, ktorý ho príjma. Myslím si, že, to, že právo by nemalo prekračovať tento rámec. A to, čo, uviedla zelená, čo, je uvedená, čo je uvedené v zelenej knihe komisie, tak spomínam ďalší príklad. Napríklad francúzsky manželský pár, ktorý žije v Dánsku, tam sa narodí dieťa a toto dieťa dostane meno v zmysle dánskych zákonov. Potom, keď tento pár sa vráti do Francúzska a chce toto meno, opierajúce dokumenty z, z takéto data, z takéto matriky, chcú teda toto meno E, zapísať do listín vo Francúzsku. Môže vzniknúť problém, že tam takéto meno nie je povolené. Tu ide o medzinárodné súkromné právo a tu, tu nejde ani o to, či sa uznáva tento dokument. To nie, nemôžem ten problém vyriešiť tak, že poviem, že Francúzsko alebo iný štát musí uznať takýto dokument o osobnom, o rodinnom stave osoby uznať. Mohol by to byť aj právny akt Európskej únie, ktorý by príslušným spôsobom riešil otázky poskytovania mena, muselo by sa to upraviť tak, aby sa to akceptovalo poskytovanie mien. Myslím si, že prostredníctvom e, listín sa nepodarí tento problém vyriešiť. Preto ja som sa snažil vyhnúť termínu uznávanie a hovoril som o to, že nepotrebujeme legalizáciu, ale že dôkazná hodnota sa musí uznať. Ďalšia téma je to, ako pristupovať k pokladom. V skutočnosti ide o to, že tie problémy, ktoré vznikajú našim občanom, e, tak máme tu rozličné dokumenty, ako napríklad umrtná listina, máme tu sobášny list, e, rodný list. To sú veci, ktoré nie sú pokryté touto legislatívou v návrhu Nejde o všetky typy dokumentov, nejde tu o rodné listy, sobášne listy, umrtné listy, umrtné listy, ktoré sa majú uz, uznávať. A práve tu je veľký problém pre našich občanov. Preto vítam zelenú knihu k k matričným listinám. Čo sa týka jednotlivých listín, ja som si poznačil, že dôležité je sa zamyslieť nad tým, ako je možné, aké opatrenia sa majú prijať, či tam majú byť súdni prekladatelia alebo tlmočníci, akým spôsobom by sa to dalo správne vyriešiť. A po tretie, potom je to veľký komplex, ktorý sa týka národného hmotného práva. Tu máme článok 1, článok 9, článok 21, článok 19. No, o to ide v týchto článkoch. Ja som už raz povedal z môjho hľadiska, toto národné hmotné právo z medzinárodného hľadiska by nemalo byť dotknuté, jeho koherentnosť nemá byť porušená, to je jedna strana. Na druhej strane Takže musia to byť takéto riešenia. Napríklad článku, článok 1 nespadá do oblasti pôsobnosti. Tu ide o, tu nejde o hmotné právo, ale vecné právo. To znamená, že ak nejaký štát má vecné právo, poskytne ho inému štátu. Napríklad máme určitý takýto právny nástroj v Nemecku, ktorý nefunguje e, v, vo Francúzsku. Takže prostredníctvom dedičného práva ako Som vecného práva to nie je možné riešiť. V článku 1, preto to bolo vyňaté z oblasti pôsobnosti, tam, kde ide o tieto vecné práva, ja som si poznačil, že dôležité je, aby sa to prispôsobili podľa medzinárodného súkromného práva. To sa vykoná vlastne v súčasnosti teraz sa to upravuje. No a čo sa týka motného práva, ak sa teda niečo takéto vykoná alebo zdedí a nejaký štát to neuznáva, musia to prispôsobiť. Vlastne to už aj prebieha. No a potom ďalšia vec, ako, ako je to vlastne s pres, presunom, prevodom uh, hmotných práv. Dlho som sa nad tým zamýšľal a potom som si povedal, že nebolo by zlé, keby som vám navrhol určitú úpravu. A síce, čo sa týka získania a prevodu, prevodu vecných práv alebo o vlastníctva nehnuteľnosti alebo predmetov, ktoré sú uvedené v registroch. Takže prednosť má vždy národné právo. Tu sa opieram o článok 21 odsek 2, kde podľa mojich informácií, a pričom nepoznám to úplne v detailoch, sa reaguje na určité postupy v Spojenom kráľovstve, tieto by platili naďalej. To znamená, že ak napríklad, a to je ten hlavný príklad, v Rakúsku, kde je určitý postup, v rámci ktorého sa prideli spor sudcovi a tam, kde ide o vlastníctvo nehnuteľnosti, tak tam má vždy prednosť národné právo. Tak napríklad, ak by talianský občan, ktorý zdedí pozemok v Nemecku, čo by z hľadiska talianského práva vedlo k tomu, že je okamžite majiteľom, vlastníkom tohoto pozemku, čo neplatí v nemeckom práve, tak musí vykonať ešte ten právny krok, aby pomocou toho testamentu, ktorý má v Nemecku, ešte raz vykonal zápis do pozemkovej knihy. Niečo podobné sa deje v Rakúsku. Myslím si, že toto určite akceptujú naši občania. Nie je to nič, čo by ich príliš zaťažovalo. Tu ide pre všetkým o to, aby sa garantovalo bezpečnosti registrov, ktoré máme a nesmieme ich ohrozovať. Pre prípad, že by tu existovali nejaké námietky, prišiel som s alternatívnym návrhom, pričom musím povedať, že vlastne to nie je môj návrh, ale chcem vám načrtnúť, čo by bolo možné vykonať ešte, ak by, ak by to bolo nevyhnutné. Takže to, čo som spomenul, by neplatilo iba, v, iba vtedy, keď ide o zapísané vlastníctvo alebo o pozemkovú knihu, ale keď tieto práva sú konštitutívne. Máme tu prípady, kde vlastne tieto zápisy v registroch sú iba deklaratórneho charakteru, kde vlastne sa, by sa neohrozilo pôsobenie takéhoto registra. Chcel by som dodať, že ja to nepovažujem za optimálne riešenie, keďže opätovne to znamená určité rozlišovanie, ktoré vedie k určitým pochybnostiam. A ten rozsah pôsobnosti nie je taký veľký, takže ten môj návrh sa týka toho prvého, asi to zopakujem to ešte raz, iba tam, kde ide o vlastníctvo nehnuteľnosti alebo tam, kde ide o vlastníctvo zapísané do nejakého registra a, pr- a pre všetky má plat- na prvom mieste má platiť národné právo. Dôležité, aby sa nevykonali žiadne preverenia z hľadiska dedického práva. Tu, sa, tu ide iba o tie kroky, ktoré súvisia s prevodom, e, respektíve s získaním e, tohoto majetku. Možno by bolo ešte dobré, keby sme nejakým spôsobom skonštatovali, že keď ide o cezhraničné prípady, aby pri dedickom osvedčení to sú, súdy preverovali a poukázali na to, že v inom členskom štáte je, je nutné vykonať isté kroky. A teraz ešte pár detailov. Ja som prišiel ešte s určitým návrhom, ktorý sa týka aj formálnej platnosti. Prebiehajú naďalej diskusie o tom, či sa automaticky prevezmú dohody. Ja som otvorený týmto riešeniam. Boli možné to aj vylúčiť z hľadiska dedických mluv. A čo sa týka tých dedických zmluv, ktoré nie sú známe vo všetkých štátoch, v Nemecku dedická zmluva to je predsa bežná vec. A keď som si pozeral to vec, ktorá sa týka možnosť voľby práva, ak je niekto súčasťou dedickej zmluvy, tak si môže vybrať vlastne právo, ale takto to vlastne nebolo myslené, ani to nemohol byť cieľ predsa toho celého. Preto som to uvedol tak, že pre každého, koho sa týka dedická zmluva, tak v rámci voliteľného práva musí ostať v rámci nariadenia. To znamená, že je tu obvyklý pobyt, alebo ak má nejaké iné štátne občianstvo, tak musia riadiť tým, čo prichádza tieto tejto súvislosti do úvahy. A všetky tie problémy, ktoré by tu vznikli, či teda detská zmluva je platná, aká je záväznosť, ako je možné zrušiť takúto zmluvu, toto je riešené v otázku e, v článku 18 a toto určite pomôže aj kolegom, im to blízke a Pomôže to aj tým, ktorí sa stavajú skepticky k takejto detskej zmluve. To je také určité objasnenie. Stačí tam uviesť ten odsek, ktorý spomínala komisia. Ak by sme pri, pri tam eh, uplatniteľnom práve ostali iba v rámci toho nariadenia, tak eh, musíme to riešiť z tohoto hľadiska. E, k článku 26, to som už spomenul skôr, myslím si, že ak e, sa uplatňuje právo tretej krajiny a tento štát poukáže na právo jednej z členských krajín EÚ, tak by toto spätné poukázanie malo byť akceptované. Článok 27 tu ide o povinné čiastkové právo. Nechali sme vypracovať štúdiu, myslím, že by sme to snáď mohli nazvať aj posúdenie vplyvu. Vypracoval ju jeden francúzsky profesor a dopracoval sa k výsledku, že ordre public um, by nemal mať význam uh, medzi členskými štátmi potom, ako komisia v druhom odseku bola um, zle pochopená. Um, alebo, by to bolo, alebo to bolo naformulované tak zložito, že by to viedlo k nedorozumeniam. Myslím, že by sme sa mali chopiť tejto myšlienky a medzi členskými štátmi ord publik by mal byť už obsoletný. Inak si myslím, že povinné čiastkové právo, e, že sa jeho význam skôr preceňuje. Nevenoval som sa procesnému právu, musím jednoznačne povedať, e, že nie sme tými, ktorí by mali pomáhať Európskemu súdnemu dvoru. Nejde o rozhodujúce politické otázky. Ak špecialisti komisie alebo niekto z rady sa dopracuje k iným výsledkom. Teda myslím, že ak sa to inak sformuluje, tak by som potom nemal problém to prevziať do textu. Veľmi dôležitým bodom sú však záverečné ustanovenia, Možno je to pre niekoho príliš ďaleko siahle, tak ako som to tam naformuloval, ale prišiel som k tomu záveru, že my nesmieme tu urobiť jedn- nejaké nariadenie, ktoré by mohlo viesť k tomu, že závet alebo dedičské, dedičská zmluva alebo posledná vôľa e, by sa mohli stať vďaka tomuto nariadeniu neplatnými. Myslím, že ľudia možno by sme mohli povedať, že ľudia by si mali e, svoje závety prispôsobiť, ale možno, že už sa to nebude dať, pretože možno už nie sú e, právne e, schopní to urobiť. Možno sa to niekomu nebude páčiť, napríklad komisii. Ešte chcem poukázať na jeden bod, ktorý by sa mohol posudzovať ako príliš um, ďaleko siahly ide o to, že pod vplyvom určitého právneho poriadku sa skoncipoval závet a môže sa to potom fingovať ako úmyselná voľba práva. Potom by sme sa mohli baviť o tom, čo sa bude diať so stovkami tisícmi závetov, ktoré v Európe máme. A na záver ešte jedna veta k Spojenému kráľovstvu som ve, skutočne za to a všetci máme záujem na tom, aby Spojené kráľovstvo aj Írsko sa zapojili do tohto postupu. Článok 21, odsek 2, je to, na čo poukazujem a ide o postup ktorý sa používa najmä v Spojenom kráľovstve. Problémom je... Klopek, Myslím, že tu nemáme jednoznačne jasnú formuláciu a ja som sa ani nesnažil niečo miesto toho navrhnúť. Neviem, ako by sme mohli tento problém vyriešiť. E, týmto pádom by som chcel sa e, dostať k záveru mojich vysvetlení. Ďakujem pekne za stanoviska a som flexibilný, čo sa týka diskusie. Ak by sme mali nejaké problémy, dámy mi to snať prepáčia. Bohužiaľ, nemôžete byť len trošku tehotná, buď ste alebo nie ste. Takže v tomto zmysle sú tu kompromisy ťažké a treba na tom ešte popracovať. Chcem len povedať, že bilaterálne som vďačný za akýkoľvek rozhovor, som naň pripravený, ale je dôležité, aby sme, pán predseda, všetko to, čo tu schválime, malo európsku pridanú hodnotu, aby to zlepšilo aktuálny stav veci. Myslím, že koordinátori majú túto vec k dispozícii. Rád by som poprosil, aby sme si určili lehotu 5. mája a po druhé, bolo mi povedané, že to mám prečítať, tento text, ktorý vytvoril sekretariát, že výbor sa rozhodol viesť rokovania s komisiou e, tým e, tieňových spravodajcov by mal byť e, na týmto účelom vytvorený. Všetci by sa mali zúčastniť a následovné priority sa stanovujú. Parlament sa zasadzuje za to, že na základe základných rozhodnutí, ktoré urobila komisia, dospieť spoločnému európskemu riešeniu, aby v súvislosti s volebným právom a obvyklým pobytom boli zachované tieto pojmy a v, v súvislosti s Favio Testamenty sme zabezpečili vyhovujúcu právnu úpravu a aby sa vecné a procesné právo členských štátov zachovalo podľa možnosti. Najmä v takých prípadoch, kde národné právo sa odvoláva na tradície Samozrejme, že v, e, každom e, možnom okamihu by sme mali referovať o stave rokovaní. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Toto je mimoriadne zložitá téma a myslím, že e, na základe vysvetlení tieňového správodajcu je zrejme, aká je to zložitá téma. Rád by som poprosil koordinátorov aby ste si rezervovali čas na rokovanie a e, Stretnutie koordinátorov sa začne o 9. Obvykle koordinátori prichádzajú o pol hodinu skôr na rokovanie. Radi by sme sa dohodli ráno na tých veciach, ktoré by sa mali za normálnych okolností dohodnúť večer. Pán kolega a nech sa páči. Ja by som e, chcel povedať len jednu vec. Um, chcel, by, chcel by som povedať, poďakovať pánovi kolegovi Lechnerovi, pretože skutočne e, vykonal e, vynikajúcu prácu. Tá téma je skutočne veľmi komplikovaná a on do jej riešenia vložil naozaj veľké odhodlanie, až by som povedal vášeň. A nie som si celkom istý, či z, zo štruktúrneho hľadiska tá téma je taká, že <laughs> sa môže človek až tak rozvášniť, ale každopádne je to vec, ktorá môže mať veľmi negatívny dopad na našich občanov a niekedy legislatíva a zákony život komplikujú, než by ho zjednodušovali. Jeden právny expert z Nemecka, e, ktorý sa volá Jering, e, raz povedal, že proti, ehm, že, že ehm, teda ak je nejaký stĺp, ktorý je natretý, natretý vazelínou a treba sa dostať na vrch, tak e, každý to skúša tým, že sa na snaží vyšplhať, ale prečo ho, prečo ho nepoťať a nezvaliť a tým sa dostať k vrcholu. Takže možno takéto nejaké riešenie sa dá uplatniť aj tu. Ehm, toto táto záležitosť sa dotýka rodinných práv, um, zamestnaneckých vzťahov. Jednoducho je to vec veľmi komplexná a má uh, dopad na mnohé stránky života. Ako povedal pán Lechner, je to naozaj veľmi zložitá záležitosť a on sa postavil k tejto téme uh, čelom a navrhuje určité riešenia. A ja by som chcel spomenúť len tri záležitosti prvom rade e, obvyklý pobyt ako kritérium. Súhlasím s tým, že ide o správny výber a dokonca sa domnievam aj to, že je správne, aby sme v úvodnom ustanovení um, popísali, o čo ide a nechali zbytok na, na rozhodnutí súdu. Ale je tu jedna záležitosť, o ktorej nie som úplne presvedčený. Niektoré členské štáty e, zmiešavajú pojmy pobytu a domicilu. Obvyklý pobyt niektoré členské štáty interpretujú ako záležitosť súvisiacu s rodinou, s rodinnými vzťahmi. A domicil v podstate je e, pojem, ktorý sa týka, povedzme, činnosti, e, podnikateľskej činnosti alebo inej činnosti zárobkového charakteru. Čiže ak zmiešavame tieto dva pojmy, tak jednoducho E, si s tým spôsobuje problémy. Ja teraz nechcem riešiť, toto je technický problém, ale obvyklý pobyt by sme nemali zamieňať s domicilom, čo je v podstate pojem e, súvisiaci s ekonomickou činnosťou. Ak sa nám to podarí zmiešať, tak si jednoducho spôsobíme problémy. No a po druhé, keď sa, hovorí, e, keď sa tu hovorí o príslušnom súdnom orgáne, tak mali by sme to zameniť na, za príslušný orgán, pretože e, v niektorých e, systémoch e, je možný alebo akceptovateľný aj iný spôsob osvedčenia, než osvedčenie vydané súdom. Takže nemali by sme tu spomínať príslušný súdny orgán. Toto sú zmeny, ktoré podľa môjho názoru by, by prospeli tej konečnej správe. A potom je tu ešte jedna vec, o ktorej hovoril dnes aj pán kolega Lechner. Je to záležitosť, e, e, ktorá sa týka toho, či určitá listina osvečuje alebo udeluje práva. Teda napríklad Rakúsko, osvečenie samotné nestačí na to, aby vzniklo právo. Ak e, je napríklad v Rakúsku treba potvrdiť právo, tak treba s tým osvedčením vykonať ešte ďalší krok. Teda sú tam určité formálne náležitosti, formálne kroky, ktoré treba vykonať, respektíve splniť na to, aby dokument, doklad, ktorý osoba má, aby sa dal využiť na takýto účel. A ďalej um, nejaké osvedčenie alebo iný dokument, ktorý osoba má k dispozícii, je v členskom štáte a platný. Na 100% v inom členskom štáte, ale nemusí byť úplne uh, nemusí byť platný na to isté, v tom istom rozsahu. Čiže ak sa pozriete Napríklad na internet my tam máme portál, kde, alebo teda je možnosť portálu, kde by boli takéto informácie, aby som chcel poprosiť pána kolegu Lechnera, aby zvážil takúto možnosť a da, treba povedať aj to, že na rade ešte stále členské štáty nemajú jednotné stanovisko na túto problematiku. Čiže um, už uh, aj rada je v podstate v tomto rozdelená. E, ďalej k vášmu harmonogramu, pán Lechner, ja s vami súhlasím. Ten váš harmonogram, tie termíny, ktoré ste navrhli, tie nám umožňujú dosiahnuť e, riešenie. riešenie. Ďakujem pekne pani kolegyňa Gálovi. Merci, monsieur le président. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcela začať poďakovaním nášmu drahému kolegovi Lechnerovi, spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol. Toto je téma e, právneho charakteru, nie je možno veľmi príťažlivá a ja som presvedčená o tom, že jeho snahy budú odmenené úspechom, pretože pán Lechnár navrhuje niekoľko zaujímavých riešení e, na pomerne delikátne problémy a ja teraz nebudem hovoriť o tom istom, čo e, rečník predo mňou, teda, e, teda o obvyklom pobyte, pretože sa k tomu vyjadril už správodajca a ja s ním súhlasím. Počas tejto prvej výmeny názorov by som chcela zdôrazniť následujúcu vec Mm, teda ide v podstate o niekoľko problémov. A mm, prvý problém sa týka demarkačnej línie medzi vlastníckými právami a dedickými právami. A toto je hranica, ktorú treba definovať a predstavuje veľmi veľkú prekážku. A druhá, druhý problém sa týka duality uplatňovaných opatrení, teda E, tí, ktorí majú prístup, alebo teda, pardon, tie opatrenia, ktoré súvisia s nejakým súdnym konaním, alebo pri ktorých je potrebné e, ísť e, na súd a tie, ktoré v podstate sú listinne dostatočné. No a keď sa pozrieme na, na, ten, na to prvé rozdelenie, teda vlastnícke práva versus dedické práva, tak z rozsahu pôsobnosti v článku 1.3 je, teda vyplýva, že to, čo je v súlade s, teda vlastne ak toto je v súlade s medzinárodným súkromným právom, ale súhlasím s tým, ako hovorí pán spravodajca, že článok 9 z, tejto, e, z tohto dokumentu, z tej smernice treba vylúčiť, pretože je v priamom rozpore s týmto článkom je, teda s rozsahom pôsobnosti. Jednoducho článok 9 treba dať von. To isté podľa môjho názoru platí aj pre článok 20a, ktorý tiež by mal byť vypustený, ak chceme uviesť ten text do súladu, pretože ten článok 20a v podstate len opakuje to isté, čo je v článku 9. Takže vypustenie článku 9 by znamenalo, že článok 20a treba vypustiť tiež. Domnievam sa, že vo všeobecnosti by sme sa mali vyhnúť tomu, aby sme zavádzali ustanovenia, ktoré budú zavádzať právnu neistotu. A myslím, že tu je hneď niekoľko takýchto ustanovení, pretože tam by e, uplatnenie článku napríklad e, vylúčovalo možnosť e, rozhodného práva, alebo teda stanovenia rozhodného práva v dedických otázkach a, a otváralo by vlastne mm, voľné pole domácej interpretácii ustanovení v jednotlivých členských štátoch. Ale som si istá, že tieto ustanovenia sa ešte budú riešiť, pretože jednoducho mm, budú E, problémom. No a pokiaľ ide o dualitu režimov alebo úprav, tak e, tu by som chcel povedať, že niektoré členské štáty e, zákonom alebo predpisom stanovujú, že aj ak nie je spor, treba v prípade dedických záležitostí riešiť veci na súde, zatiaľ čo iné členské štáty umožňujú túto vec riešiť iným spôsobom, teda odľahčujú súdy a poverujú riešením dedických otázok napríklad notárov. No a mm, v závislosti od toho, na ktoré fórum sa obratíte, čiže na súd alebo na notára alebo na iný orgán, ktorý predpisuje miestna legislatíva, e, sa uplatňuje jeden z dvoch systémov. A tieto systémy sú zakotvené v zákonodárstve našich krajín, vychádzajú z tradície, vychádzajú z, zo zvykov a ja si myslím, že táto, táto dualita otázky súdnej právomoci, respektíve v tomto prípade e, právomoci orgánov, e, závisí od e, toho, či a ako sa rozhoduje o rozhodnom práve. Čiže riešenie tejto otázky rozhodného práva by malo vplyv na riešenie tejto celej otázky. A v podstate v prípadoch, kde nie je potrebné súdne riešenie, sa napriek tomu ide na súd e, a to súdy preťažuje. Čiže mm, ja navrhujem jedno riešenie a viem, že pán Lechnár s ním súhlasí. My by sme mohli ešte raz preskúmať definíciu e, súdnej právomoci alebo súdnej pôsobnosti v článkoch 2b Um, v príslušných písmenách. Pretože podľa môjho názoru uh, tu tá formulácia nie je dostatočne jasná. Na no správneho hľadiska by bolo asi uh, nekorektné uh, zaradiť notárov do pojmu súdnej príslušnosti, pretože to sa v podstate teraz deje v novom článku 5 odsek 1 návrhu správy, kde sa hovorí o o e, pravidlách súdnej príslušnosti. No ja som napríklad z krajiny, kde riešia otázky notári notária. Ťažko, ťažko e, povedať, že e, notár je v podstate na tej istej úrovni ako súd. To si myslím, že skutočne nie je možné povedať. Ďakujem pekne. Pani Wallis. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Lechnerovi za naozaj veľmi uvážený a dôkladný spôsob, ktorým túto tému poňal. Ja mám troška problém s touto celou situáciou, vzhľadom k tomu, že som z členského štátu, ktorý uplatnil možnosť opt-outu z tohto nariadenia, teda neuplatňuje ho, ale niektorí z nás ešte stále žijú v nádeji, že sa nájde nejaký spôsob, ako sa do um, uplatňovania tohto nariadenia predsa len Eh, dostať, teda uplatniť akýsi optim, pretože mnohí, mnohí z občanov mojej krajiny by z toho mohli profitovať. A preto som veľmi vďačná za to, akým spôsobom pán Lechner sa pokúsil vyriešiť otázku obvyklého pobytu a tiež záležitosť platnosti Eh, vlastníckých práv alebo ustanovení týkajúcich sa vlastníctva, ale mám ešte isté výhrady k, k konečnej formulácii, ktorá bola uplatnená, pretože v prípade obvyklého pobytu to úvodné ustanovenie, ktoré tam je navrhované a to, úvod, a to pozmeňovacím návrhom číslo 6 mi vyhovuje, ale eh, Viem si predstaviť, že sa objavia kritici, ktorí povedia, že to vedie k právnej neistote a mm, to najmä kritici z iných členských štátov. Ja si pamätám, že my sme sa o niečo podobné pokúšali v nariadení Rím 2. No a ak to prepojíme, alebo teda ak v nadväznosti na toto uvedieme aj e, podľa mňa veľmi korektné riešenie e, úvodného ustanovenia k článku 18b, ktorý obsahuje formuláciu, ktorú navrhli experti, teda že sa uplatňuje e, zákon, v ktorom bola, e, v ktorom bola e, zákonodárstvo alebo mm, legislatíva, v rámci ktorej bola vyhotovená záveď a v takom prípade, alebo takýmto spôsobom sa uplatňuje aj klobek, tak mm, ak sa e, uplatnia tie kritéria, ktorými určujeme e, obvyklý pobyt, pričom jedno z tohto kritérií je, že akékoľvek vyhlásenie týkajúce sa e, záveti, v ktorej je spomínané, mm, spomínaná, spomínaný majetok, tak sa uplatňuje princíp testatus residence. Ale toto otvára ten istý problém, to v podstate nie je riešenie. Takže ja určite si cením riešenie, ktoré ste navrhli a ktorým sa snažíte obísť tento, túto záležitosť ale um, rada by som našla taký, um, taký systém, ktorý by vyhovoval mojim občanom a um, každopádne ďakujem za usmernenia. Ďakujem pekne, pán kolega Speroni. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som eh, chcel tiež eh, vyjadriť poďakovanie pánovi Lechnerovi za prácu, ktorú odvedol na týchto veľmi dôležitých záležitostiach. Ako povedala pani, pani kolegyňa Bellinger, mali by sme e, preskúmať znova túto definíciu obvyklého pobytu versus domicilu, pretože ak sa pozrieme na zasadnutie z 11. januára, tam experti dospeli k definícii, ale nejako nedefinujú domicil. A ja si myslím, že toto je pojem, ktorý treba definovať. No a tieto pojmy jednoducho musia byť objasnené, ak ich chceme um, uplatňovať úspešne. Ak sa pozrieme na definíciu toho obvyklého pobytu, tak uh, znova už v tej definícii sa používa slovo domicil a to len ten text zbytočne metie. Uh, no a popri e, otázke definícií sa domnievam, že je lepšie vychádzať z otázky štátnej príslušnosti, pretože sa ľahšie, v prvom rade sa ľahšie e, definuje a po druhé sa e, menej často mení, pretože pobyt je vec premenlivá, tá osoba jednoducho môže meniť pobyty a dokonca ten pobyt môže byť, môže byť nastavený z hľadiska výhodnosti pre tú osobu aj inde, než skutočne býva. No a mm, v záujme ochrany ľudí, e, ktorí by v podstate boli poškodení v dedickom e, konaní, e, tak treba predísť situáciám, kedy napríklad osoba zmení pobyt na 3-4 mesiace, aby sa vyhla možnosti, alebo teda aby sa Mm, aby skrátka upravila tie dedické podmienky, ale e, štátnu príslušnosť ťažko získa za 3-4 mesiace. Takže mm, toto je vec, ktorú treba domyslieť. Domnievam sa tiež, že ak e, uvažujeme nad cezhraničnými prípadmi, e, občianstvo je lepším mm, kritériom, napríklad v Taliansku to takto máme, ale aj v krajinách, kde pobyt je tým rozhodujúcim kritériom. No ak tí dvaja ľudia sú, povedzme, v jednej krajine, tak je jedno, či žijú, povedzme, jeden v Düsseldorfe a druhý v Mníchove, ale zmení sa to, ak e, riešime prípad medzi, povedzme, Bruselom a, mm, a Berlínom. Isté v, v krajinách, ktoré majú federálne zriadenie, niektoré tieto veci sú ošetrené, ale základný princíp podľa mňa je, že občianstvo alebo teda štátna príslušnosť je lepším kritériom. A ja určite predložím pozmeňovací návrh v tomto zmysle. Dankeschön. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Lichtenberger. Ja, herzlich... Ďakujem pekne. A ďakujem aj pánovi Lechnerovi, že sa venoval s takou starostlivosťou tejto téme. Ja som si počas víkendu um, urobila taký rozhovor s občanmi, čo je vlastne takáto úprava, prečo ju potrebujeme. Musím povedať, že ľudia chcú o mnoho viac. Ľudia chcú, aby to bolo jednoduchšie, prehľadnejšie. Uh, a aj ak deti, deti, deti a detné deti bývajú v iných krajinách, a, alebo ak niekto zmení miesto pobytu, viem, že túto úlohu tieto priania nedokážeme tak rýchlo splniť, ale mali by sme sa im podľa možností približiť a to by som si aj ja sama priala. K otázke pobytu. Obvyklého pobytu. Myslím si, že treba zohľadniť nasledovné. Samozrejme, že príbehy a analógie k štátnemu občianstvu sú tu na mieste, ale myslíme celkom prakticky. Deti sa presťahovali do zahraničia, otec alebo matka stále žijú v krajine pôvodu a keďže táto osoba sa nedokáže sama o seba postarať, presťahuje sa do tej druhej krajiny potom teda nepožiada o štátnu príslušnosť druhej krajine z celkom praktických dôvodov. A obvykle miesto pobytu by potom bolo tou správnou definíciou. Ako verzia ďalšia sa o tom dá uvažovať. A pri všetkých úpravách, ktoré vytvoríme, by sme sa mali vysporiadať s konkrétnymi situáciami. Tak napríklad e, pri celkovej otázke notárov, ktorí majú v niektorých krajinách veľmi široké spektrum pôsobnosti, v niektorých len veľmi úzku pôsobnosť a v iných krajinách prakticky neexistujú. To znamená, že aj tu, tak povediac, musíme nájsť niečo, čo je pre občanov prístupné, pochopiteľné a realizovateľné, tak aby táto úprava bola v súlade s očakávaniami tých, ktorých chceme upraviť. A s tými témami, ktoré chceme zjednodušiť, to je rozhodujúci bod. Samozrejme, že sa dostaneme do nepreberného množstva diskusí s rôznymi profesnými skupinami, ktoré majú svoje vlastné záujmy v tejto oblasti. To je nám jasné a vieme o tom. A celkom určite si každý z nás vypočul už rôzne intervencie na túto tému, ale musíme sa zamerať na to, kde sú praktické otázky, aká je praktická otázka pre niekoho, kto príde do kontaktu s cezhraničným dedičstvom a nie len profesné skupiny, ale aj tí, ktorí sú touto normou priamo dotknutí, by sa k tomu mali vyjadriť. Preto by som si prijala veľmi praktický prístup týkajúci sa miesta obvyklého pobytu alebo miesta bydliska. Takže napríklad takáto praktická otázka, že niekto kvôli tomu, že sa nedokáže o seba sám postarať, sa presťahuje do inej krajiny, aby bol spolu so svojimi deťmi, aby takéto situácie tam boli zahrnuté. To je pre mňa centrálny pojem. Ďakujem pekne, myslím, že sa už hýbeme tým správnym smerom. A myslím, že pokračujeme pokojne a snažíme sa e, prekonať výrazné prekážky v rade. Ja teraz sa nedívam úmyselne e, na kolegyňu Wallis, z tohto právneho systému vznikajú veľmi, e, prichádzajú veľmi veľké právne problémy to nám je jasné, ale ak e, ide o praktické otázky, je potrebné ich vyriešiť. Nemôže to byť napríklad tak, ako je to teraz v prípade rozvodov, e, že sa rozputal tzv. rozvodový turizmus, pretože pri rozvode, ktorý sa deje v Spojenom kráľovstve, môže z toho niektorá zo stran výjsť lepšie ale e, nesmieme dopustiť situáciu, aby sa starý otec, ktorý potrebuje opateru, ocitol v takej krajine, kde by výsledok dedičského konania e, mohol byť priaznivejší. Kolega e, Zvievka, pán predseda, ešte poznamenal, že by išlo o urci, určitú konkurenciu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa pripojiť k tým, ktorí sa poďakovali pánovi Lechnerovi a chcel by som ešte dodať nasledovnú vec. Je tu ďalší problém, ktorý sa týka tejto veci. Myslím si, že mali by sme zohľadniť určité špecifické situácie, ktoré sa týkajú dedenia a ktoré vyplývajú z závetu. Môže nastať, nastať totiž situáciu, situácia, kde osoba, ktorá poskytuje dedictvo, jednoducho nezohľadní to, že je nutné príslušným spôsobom pokryť potreby detí. Napríklad v polskej legislatíve máme uvedené ustanovenia, ktoré vyplývajú zo zákona, že určitá časť majetku musí byť prijal na rodinným príslušníkom, aj keď v smysle závetu vlastne nemali nič obdržať. Myslím si, že toto je veľmi efektívny nástroj, ktorý zabraňuje vzniku situácií, ktoré môžu vzniknúť z nedostatku vôle alebo z nejakej nevôle poručiteľa. Takto sú riešené vzťahy a toto je vec, ktorú som chcel ešte spomenúť, tieto súvislosti. Ďakujem pekne a ešte na záver dáme slovo nášmu spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj kolegom za zaujímavé a veľmi odborné stanoviska. Ešte by som chcel nadviazať na to, čo povedal pán Speroni a ide o otázky občianstva. Lebo ak by sme postupovali tak, ako tom vravel, opätovne by to otvorilo celú tú legislatívu, ale pán Speroni, ja, ja viem, ako to bolo svojho času, keď sme sa zaoberali zelenou knihou ktorí sme boli na výbore, na našom výbore a viem, že svojho času som zaujal isté stanovisko k tejto otázke. No ale potom som roky nad tým rozmýšľal, ako by sa dalo prakticky riešiť. Zistil som, že by to nebolo možné jednoducho, pretože potom nemôžeme vyriešiť otázku voľby práva. Ak teda poviete, že sa to bude riešiť v rámci štátnej príslušnosti a chcete poskytnúť občanom voľbu, tak čo si majú zvoliť? Obvyklý pobyt? No, potom vzniká ten problém, ktorý spomínal pán Zvievka, alebo čo ste vlastne vy naznačili, tak potom presťahujem sa niekam treba na rok, predsa je tu háxka dohoda, ktorá nestúpila do platnosti, ale takáto možnosť, ktorá hovorí, že sa niekam presťahujete, rozhodnete sa pre dané právo a potom sa vrátite do Talianska. Toto je problém, ktorý vyplýva z tej celej kombinácie a preto ja by som e, nechcel odporúčať s touto cestou. Chcel by som povedať, že nestačí, ak e, niekoľko mesiacov niekde bývate. Ja som sa tým zaoberal aj v odvodnení mojej správy. Jednoducho musíte sa niekam presťahovať a ten človek tam musí aj zomrieť. Takže problematické boli tie prípady, kde by človek cítil, že sa chýli jeho koniec, že by sa presťahoval do určitého štátu, kde by sa snažil presťahovať z toho dôvodu, aby jeho rodinní príslušníci nedostali dedičstvo. Myslím si, že nechajme to na občanov, aby to riešili v rámci svojej zodpovednosti. Vlastne aj teraz máme to tak pokryté, že talianský štátny občan, ktorý predá svoj majetok, presťahuje sa do Francúzska, tam tento majetok investuje a tam, keď tam zomrie, tak potom jeho dedičstvo je riešené v zmysle francúzskej legislatívy ktorá je iná ako talianská. No a tu sa obraciam na pána Zvievku, predsa legislatíva všetkých našich štátov e, sa zaoberá otázkou povinného dielu. Takže myslím si, že toto riziko, ktoré ste spomínali tu, nie je nejaké veľké. Potom ďalší problém. Áno, preklady môžu byť problematické ale jasné, že v budúcnosti e, obvyklý pobyt sa stane európskym pojmom, ktorý sa postupne bude definovať v zmysle rozhodnutí súdov a podľa Európskeho súdneho dvoru. Tak, ako je to teraz naformulované, je to vlastne to miesto, kde človek býva. Nejde o to, či tam človek je prihlásený na polícii, ale ide o to, kde z objektívneho hľadiska ten človek e, žije Samozrejme sú prípady, kde je to problematické, ale dá sa to takto riešiť. No čo sa týka prekladov, tak tam sa to dá rieš, riešiť, že ako, ako, ako sa to uprednostňuje v niektorých jazykoch, ako je to tam riešené. Ja som sa napríklad v Nemčine bránil tiež určitému pojmu a rozhodol som sa radšej používať druhý. Takže myslím si, že toto by bolo pokryté a súhlasím s kolegom Berlingerom, čo sa týka portálu elektronického súdnictva alebo nejaké inej možnosti. Sú, sú tu proste možnosti, ako je možné splniť formálne náležitosti. Potom pani Galo, chcel by som povedať nasledovne článok 9, to, je, to sa zaoberá E, definíciou kompetencií. To vlastne nepotrebujeme. To, čo ja som navrhol v rámci článku 20a a priznávam, že možno sa to trošku dostalo do konfliktu s článkom 1. 1 je, kde, e, kde je zadefinovaná oblasť pôsobnosti. Samozrejme, možné je to zadefinovať trošku ináč a túto vec vyňať z pôsobnosti, ale podľa môjho názoru by to siahalo až príliš ďaleko je možné, že je tu istý konf- náznak konfliktu, ale nie je to žiaden protiklad. No a ešte spomeniem jeden príklad. Keď vo Francúzsku, ak departáž v tomto prípade nastane právny nástupca, právny následovník tak vec je vyriešená, ale ak departáž, teda to riešenie dedictva, sa rieši v zmysle francúzského práva, tam je notársky akt, ktorým sa to rieši, no ale v Nemecku to neexistuje, v Rakúsku tiež nie. Potom sú to príklady ako Česká republika, Slovensko, Maďarsko, tam majú tiež iné pravidlá. Tam sa vyžaduje, aby sa vystavil dokument, listina, ktorá sa akceptuje ale právna účinnosť nastúpi až vtedy, keď sa spraví zápis e, v pozemkovej knihe. Toto je podľa nemeckého práva konštitutívne. V Polsku už notársky akt je konštitutívny, v Rakúsku je to súdne rozhodnutie a toto všetko musí byť vyhradené bez toho, že by sa e, by sme zaujali stanovisko k samotným detailom. Takže z takéhoto hľadiska je to je pochopiteľné, ak teda francúzsky notár vypracuje príslušný dokument, ak departáž dodrží, ak dodrží nemecké pravidlá, to predsa nie je nejaké veľmi zložité. No a tým pádom potom je možné spracovať Nemecku tento dokument bez toho, aby boli vykonané nejaké veľké e, ďalšie právne kroky. No ale celé to vstúpi do platnosti až, keď sa to zapíše do pozemkovej knihy ináč by sa ohrozila koherentnosť e, registru v Nemecku alebo v iných štátoch. Áno, súhlasím s vami, že možno niektoré definície je nutné je dopracovať, ale mne išlo pre všetkým a následovné. Súdy znamenajú, znam, súd znamená to, že, sa, že súd sa zaoberá tým, čo mu čo je jeho povinnosťou v rámci jeho súdnej príslušnosti v Rakúsku. Maďarskej mohla stať situácia, že by notár v súčasnosti a asi ani v budúcnosti nemohol vykonávať určité veci, ktoré, ktorý, ktoré mu nariadil súd, ale európska úroveň to nepredpisuje Francúzsku, ako to má riešiť. No a čo sa týka dedického osvedčenia, musí byť otvorené to, kto to vyrieši. Nie je to identické s definíciou súdu. Preto ja som išiel cestou takéhoto rozlíšenia, ale chápem, že sú tam určité problémy, že mohlo by sa to naformulovať presnejšie. Potom pani Wallis, čo sa týka obvyklého pobytu. No, súhlasím s vami, ale musím otvorene povedať, že niečo lepšie mi doteraz neprišlo na rozum. Preto uvidíme, ako Spojené kráľovstvo bude k tomu pristupovať. No a čo sa týka klobek, uvidíme aj, aké návrhy vypracujú. No a na záver by som chcel povedať, bez ohľadu na to, ako to dopadne, bude to lepšie, pani Lichtenberger. No a pani Lichtenberger, a vy nerozumiete predsa, aj po nemecky, môžete povedať občanom, že to bude nielen lepšie, ale v porovnaní s tým, čo máme teraz, to bude jednoduchšie a bude tam vyššia právna istota. Či to bude také jednoduché, ako by to mohlo byť, to je iná otázka, bude to stále ešte dostatočne komplikované, ale rozhodne to bude lepšie a jednoduchšie v porovnaní s tým, čo máme teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán spravodajca. No, koľko máme čas? Prekročili sme stanovený časový rámec, ale stálo to za to. Navrňujem nasledovné. Budeme pokračovať zajtra ráno e, s spravodajcami. Ak budú k dispozícii, by sme si mali vyjasniť postup o 15. hodine. pán e, Masnarka sa hlási ešte k jednej otázke, k tomu, čo povedal pán Lechner. To by sme teraz mohli vybaviť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Sľúbil som jednu minútu. Podporujem tento postup, ktorý sme si tu vypočuli od pani kolegyne Lichtenbergovej. Chcel by som upozorniť na dve veci a povedať jeden príklad. Poprvé, problém prekladu, nie tlmočenia, ale prekladu oficiálnych textov som minulý týždeň preveroval v Luxemburgu. Je to veľký problém aby sa z veľmi zaobleného francúzského jazyka previedol akýkoľvek právny text do pregnantného nemeckého, ale by som neurazil akéhokoľvek iného jazyka. Toto je základný problém, s ktorým zápasí naše prekladateľské stredisko a musíme s ním rátať. Čo sa týka rozvodovej turistiky, myslím, že nemáme dôvod otvárať nejaký trh, pretože tento trh už existuje minimálne v strednej a v, stre- v stredovýchodnej Európe. Tento typ turistiky existuje a nie je nijak obmedzovaný. Možno sa nám to podarí. Po tretie, pokým sa vyvíjala táto otázka, minimálne v českej judikatúre sa uskutočnili v dedických systémoch také zmeny, ktoré sú kontradiktórne v mnohých bodoch s tým, čo je navrhované. Čiže máme ďalšieho nepriateľa a posledných 10 sekúnd. Asi by bolo najlepšie, aby sme urobili niečo ako európsky dedičský patent, osvedčenie o dedičstve a ak chceme príklad, celkom určite ho nájdeme v románe Viktora Iga Bedári. Ďakujem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 Ďakujem za stručnosť a teraz e, to bude formálne rozhodnutie, uznesenie lehota 5. maja pre pozmaňovacie návrhy. Vidím, že všetci súhlasia a potom ide o mandát pre Sweden Agreement. Pán kolega Lechner nám to slúbil. Pokúsime sa to vyrokovať, pretože by som nerád sedel o polnoci v zmierovacom výbore v Luxemburgu k tejto otázke Um, pán kolega Lechner po obvyklom postupe môže potom začať e, s rokovaním s radou. Potom následuje ďalšia správa. Pán kolega Masip Hidalgo, auditorská politika. Máme málo času, ale mali by sme minimálne začať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel opätovne potvrdiť moje nadšenie a odhodlanie podporovať zelenú knihu komisára Barniera. Chcel by som mu poďakovať za jeho politickú odvahu, za prácu, ktorú odviedol a tiež, e, teda nielen jemu, ale aj všetkým spolupracovníkom. A to nielen za zelenú knihu, ale aj za e, konzultácie, ktoré prebehli a ktoré sa týkali skutočne celého politického spektra, e, ktoré, teda tých, tých, ktorých zaujíma otázka auditorov a auditorských spoločností. A tiež e, prebehla konferencia v Bruseli, kde boli prizvaní nielen európsky experti, ale aj ľudia z Japonska a z mnohých ďalších krajín. Jednoducho celý demokratický kapitalistický svet, ktorý zaujíma táto záležitosť, e, sa tam zišiel a príspevky boli skutočne veľmi zaujímavé. No a ja sa domnievam, vážené dámy a páni, že, že sa nachádzame v kľúčovom momente našej histórie. Jednoducho nemôžeme e, pozerať inde, e, tak ako sa nepozerá inde ani pán Barne. Jednoducho on e, sa chopil tej svojej zodpovednosti a moja správa v podstate v podstate v rámci toho procesu, ktorý ja mám k dispozícii, teda ja môžem napísať len niečo, nemôžem tam zreprodukovať celú tú zelenú knihu, ale Eh, ja sa snažím hovoriť o tých veciach, ktoré sú najdôležitejšie alebo najodbornejšie a rád by som apeloval na komisiu, aby do svojich plánov, eh, teda do konca tohto roka, zapracovala nejaký legislatívny návrh, eh, o ktorom by sme ďalej mohli rokovať tu v tejto snemovni. No a teraz mm, problémom. Ehm, tu je, ten, ten, tento problém má pomerne malú prioritu. Je to sektor, ktorý riadi oligopol teda je to jednoducho e, oligopolná situácia, ktorá protirečí európskemu duchu a všetkému, čo zastávame. Jednoducho e, my e, uplatňujeme všade inde myšlienku vnútorného trhu, slobodného trhu a tu jednoducho funguje jasný oligopol. A ďalej sú v tomto sektore systemické problémy, ktoré áno, môžu byť z časti dôsledkom krízy, ktorá v podstate dúfam už za nami, ale aj tak to neodôvodňuje existenciu e, jednoducho prepojenosti a ako hovorím oligopolu a domnievam sa, že je potrebné do tohto sektora priťahnuť o mnoho väčší počet účastníkov a tiež je potrebné podniknúť opatrenia, ktoré zabezpečia e, rast a fúziu malých, malých, malých aktérov, e, malých e, subjektov, tak, aby sa ten e, oligopol, teda tu, hovorím, tu v podstate hovorím o štyroch firmách, ktoré držia 98% trhu, aby sa rozbil v Nemecku, tam je e, kopa e, malých firiem, ale maximum, alebo teda väčšinu trhu ovládajú len dve firmy s auditorskými službami. A to je skutočne veľmi, veľmi znepokojúca situácia a ja by som teda v podstate v prostredníctvom svojej správy chcel odporučiť pánovi Barnerovi, aby zaviedol opatrenia e, týkajúce sa nezávislosti auditorov a teritoriálneho nejakého, teritoriálnej pôsobnosti, teda tá nezávislosť musí byť plne garantovaná a ďalej um, by som um, chcel e, povedať, že všetko, že celý proces auditu musí prebiehať v prospech akcionárov podniku a nie e, nejakých vybraných manažerov. Ak audit e, bude zlyhaním takým istým ako v minulosti, kde jednoducho audit nedokázal zabrániť vypuknutiu krízy, tak jednoducho si tým nejako nepomôžeme. Ak ten status quo spôsobil krízy, tak ho treba zmeniť a e, ja z toho vyvodzujem jasný záver a to, že sú v, tom, e, v tomto v tejto oblasti, že panujú systemické chyby, e, ktoré treba napraviť a to pomerne radikálne. No a ďalej, ja mám pocit, že v diskusii, ktorá momentálne prebieha, tu sa hovorí o vlastne auditorských spoločnostiach už nejaké, nejakých 4-5 rokov a tá diskusia nebola vždy úspešná, dá sa povedať, že bola sklamaním v istých e, bodoch, pretože no, toto sú veľmi citlivé veci. Hej. Auditory, teda tie, tie 4 veľké hlavné auditorské firmy, je, samozrejme e, sú, e, sú si vedome toho, že sa tu snažíme obmedziť ich, e, ich moc a E, pôsobia proti tomu, snažia sa samozrejme tomu brániť a majú vplyv dokonca aj na komisára Barnieho, Barniera a jednoducho chcú zachovať ten súčasný stav a chcú ho zabetonovať takým spôsobom, aby nebolo možné s tým nič urobiť. No a ja by som chcel, aby e, sme zákony, aby zákony nepísali oni, ale aby sme ich písali my a, a aby sme si nenechali vytrhnúť z ruky tú, túto právomoc, aby sme tu e, nedovolili týmto lobbystom e, vyslovene ilegálnym spôsobom vyvíjať na nás tlak, pretože to sa skutočne deje. Pán predseda hovorí bohužiaľ bez mikrofónu. Sí, gracias, señor presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, hovorí ďalší rečník. Ja sa pokúsim uh, e, hovoriť naozaj veľmi stručne, vzhľadom k tomu, že uh, dá sa povedať, že nám vypršal čas e, a e, čas je cenný. Takže e, môj vážený priateľ, odhodlaný priateľ, pán Masip, bojuje svojím spôsobom asi ako Don Quixote proti, proti gigantom. V prípade tej knižky známej to boli veterné mlyny, v tomto prípade sú to štyri gigantické spoločnosti. No a on napriek tomu bojuje s veľkým nasadením, takže ja si za to cením mm, túto jeho aktivitu a dúfam, že z toho vyplyne nejaká, nejaká situácia, ktorá bude legitimnejšia než teraz. No a teraz sa pokúsim zareagovať na samotný obsah tej správy. Vážené dámy a páni, my e, sa e, púšťame do obrovských e, zmien alebo do obrovských krokov, ktoré by mali zmeniť systém, ktorý prispel k vypuknutiu obrovskej krízy, ktorú sme tu zažili. A krízy, a to krízy, ktorá e, znížila hodnotu našich ekonomík. Ale najhoršie, e, najhoršia bola strata dôvery v trhy. A Masip, pán Masip má preto pravdu v tom, že e, jednoducho firmy, ktoré ovplyvňujú mieru dôvery a informácií na trhu, je potrebné kontrolovať a regulovať tak, aby fungovali stabilne, ale dôveryhodne. To znamená, na trhoch musia byť dozorné orgány, a e, tieto orgány musia byť nezávislé a veľmi tvrdé a rozhodné, len tak dosiahneme úspech. No a e, ďalej sa domnievam, že legislatívny proces, ktorý riadi fungovanie auditorských firiem, by mal prispieť k tomu, aby sme na jednej strane zvýšili dôveru e, na trh a na druhej strane zvýšili e, právnu istotu. Toto je proces komplikovaný a Európa momentálne uplatňuje e, smernicu o auditorských službách, kde na, napríklad v mojej krajine teda sa aspoň schváluje zákon, ktorý vyplýva z tejto smernice a to by malo byť, e, to by malo byť v podstate prvým krokom e, na tejto ceste k ozdraveniu tohto celého systému. Ona, tá smernica bola schválená v podstate jednomyselne, takže teraz prídu tie reálne kroky. No a ja by som chcel ešte povedať aj to, že koncentrácia na tomto trhu s auditorskými službami je faktom, e, ktorý spôsobuje, že ten trh je nekonkurenčný, alebo teda, že tam nefunguje reálna konkurencia a to poukazuje na jednoducho systematickú chybu na tom trhu. No a my teraz musíme hľadať e, riešenia a mali by sme sa vyhnúť tým riešeniam, ktoré nás dejiny naučili, že nefungujú. A sú veci, ktoré jednoducho nefungujú, to si treba povedať celkom jasne. A um, firmy, ktoré nefungujú efektívne ako auditory, jednoducho by nemali byť pripustené na trh. No a um, tu treba stanoviť určité základné kritéria kvality vykonávania auditu a nezávislosti auditu. No a uh, teraz e, v podstate platia isté pravidlá, ktoré boli zavedené v nedávnej minulosti, ale e, tie prispeli len k väčšej koncentrácii na trhu a to jednoducho je proti zmyslu týchto zmien. A e, ďalej sa v tejto správe navrhuje zvýšiť kvalitu informácií. V Európe sa v uplynulých rokoch zvýšila kvalita informácií poskytovaných firmám a trhom ako takým a to vďaka schváleniu rôznych smerníc a kódexov, ktoré podporujú e, vypracúvanie kvalitných e, informácií e, o napríklad akciových trhoch. No a toto ukazuje, že je možné zaviesť do systému taký poriadok, aby boli poskytované, poskytované pravdivé a kvalitné informácie o trhoch a o firmách a o akciách, e, akcionárom, poskytovateľom, klientom a všetkým. Takže my sa teraz spúšťame do boja proti tejto kríze a e, domnievam sa, že e, budeme chcieť všetci navrhnúť kroky, ktoré zvýšia dôveryhodnosť trhov a my si jednoducho nemôžeme dovoliť teraz predvídať nejaké riešenia, keď ešte neboli ukončené rokovania. A preto podporujem to, čo pán Masip zdôrazňuje, a to zvýšenie kvality informácií a zavedenie takého systému, ktorý, ktorý bude viesť k solidnejšej hospodárskej súťaži na tomto trhu. Správa je napísaná veľmi miernym jazykom a domnievam sa, že je výhodné vyhnúť sa nejakým veľkým konfrontáciám, ale zároveň poukázať na tie hlavné problémy. Ďakujem pekne. S ohľadom na čas už nemám nikoho na zozname rečníkov 28.3 je lehota pre pozmaňovacie návrhy. Budeme pokračovať zajtra o 9.30 sedením koordinátorov a ďakujem aj tlmočníkom.